Dear colleagues, kolegovia a kolegyne, je na čase, aby sme začali. Je tu výmena názorov s pánom Ladislavom Mikom, zástupcom generálneho riaditeľa pre bezpečnosť potravín, o návrhu vedeckých kritérií pre endokrínne disruptory. Predtým, než začneme naše zasadnutie by som chcel privítať v našom výbore skupinu návštevníkov našej kolegyne Gizege a sme pripravení, sme radi, že tu máme zastupcov občianskej spoločnosti, že ste prišli a je to pre nás na prospech, pretože nám dávate možnosť dať vám možnosť vidieť, ako my pracujeme. Ďakujem. A teraz začneme vlastne s tým, že dostane slovo pán Miko, vypočujeme si ho, vypočujeme si stanovisko komisie a potom budeme pokračovať v rozprave. Ďakujem, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, dobre popoludne, kolegovia a kolegyne poslanci, poslankyne. Začnem tým, že privítam tú možnosť, ktorú ste mi dali, aby som mohol sa s vami zhovárať o tých tom pokroku v oblasti kritérií pre endokrinné disruptory. A takisto chcem povedať, čo sú vlastne ciele mojej prezentácie. Chcem vysvetliť tie úpravy, ktoré sa urobili s pôvodným návrhom, o ktorom sme hovorili s členskými štátmi a expertami z 18. novembra. Na úvod by som chcel povedať, že na to, aby sme zabezpečili maximálnu mieru transparentnosti, tieto navrhované úpravy boli avizované aj na webovej stránke komisie, takže sú k dispozícii pre všetkých. Stretli sme sa viackrát na technickej úrovni s vašimi spolupracovníkmi, aby sme o tom hovorili, o tejto citlivej téme. Poukazuje sa v nej na dôležitosť, venujete, ktorú venujete tejto téme. Ako viete, diskusia o endokrinných disruptoroch sa stala veľmi politickou a komisia bola obvinená niekedy z toho, že nie je dostatočne protektívna voči, že nechráni ľudské zdravie a neplníme tie kritéria, ktoré boli predložené. Chcem vás však uistiť, že to vôbec nie je pravda. Tie kritéria, ktoré sme navrhli, robia všetko preto, aby sme čo možno najviac chránili životné prostredie a ľudské zdravie, tak ako to je v príslušných druhoch legislatívy uvedené. Na dôvažok tieto kritéria sú kľúčovým krokom k silnejšej európskej politike v oblasti endokrinných disruptorov, pretože priebežné kritéria, ktoré momentálne sú v platnosti, dost, nie sú jasne, jasne nie sú dostačujúce a musia byť nahradené lepšími, a to čo možno najskôr. Avšak, aby sme sa venovali niektorým tým obavám, ktoré boli nastolené zo strany niektorých skupín, Komisia urobila všetko preto na to, aby zlepšila navrhované e, texty, aby ten text bol jasnejší. Po prvé, viacerí z vás boli znepokojení tými kritériami, že tieto jednoducho sa sústredili iba na známe dopady na ľudské zdravie a nie tie, ktoré sa môžu dostaviť. Taktiež nesúhlasili sme s takouto interpretáciou, avšak mysleli sme, že môžeme túto otázku bližšie objasnenie, ktoré vyvodili závery, že žiadame veľké bremeno ukázania dôkazov. Tomu tak nebolo. Nefunguje mikrofón rečníkovi. Áno, mikrofón potrebujeme pre tlmočenie. Ospravedlňujem sa všetkým, že som si vypol mikrofón. It was a question about the burden of proof. Uh, Takže pokiaľ ide o to bremeno ťarchy, pokiaľ ide o preukazovanie dôkazov, pretože tie údaje z testov in vitro a na zvieratách boli požadované v rámci kritérií, ktoré sme tu mali v júni. Avšak na to, aby sme objasnili text týchto kritérií, navrhli sme vypustiť slova ako e, známe vedľajšie účinky a nahradili sme to tým, že sa preukazujú vedľajšie účinky. Takže nahradili sme known za shown. A toto je v súľade s tými predpismi týkajúcimi za klasifikácie lieky. Máme tu karcinogénny, kde je vlastne označený, označené tieto lieky sú ako nekarcinogénne, keď sú tu už dôkazy. Avšak 1b, tam to môže byť karcinogény, ak vlastne sa vychádza z tých dôkazov, ktoré sa robili z testov na zvieratách. Vyhýbame sa používaní takéto terminológie, pretože tu môže dojsť k misinterpretácii, pretože endokrinné disruptory by mohli byť označované správnym spôsobom. Samozrejme, nemôžeme prevzať úlohu CLP na seba a ďalej bolo takisto objasnené v texte, že identifikácia endokrinných disruptorov môže vychádzať zo štúdií na zvieratách a že tu nie je žiadna potreba preukázať dôkazy sekundárnych účinkov na, ľu- na ľuďoch. Presne to, čo bolo vlastne z našej strany žiadané. Preto vlastne predpokladané endokrinné disruptory sú pokryté tými kritériami, tak ako boli na črtnuté. Dúfam, že toto objasnenie vám pomohlo. Because it is very important to unify in the view that it was no... Čiže myslím, že takto aj vy ste to pochopili nechceli sme sa vyhnúť žiadnej presnejšej interpretácii. Revizované kritéria takisto zavádzajú znenie may to znamená môžu navodiť, privodiť sekundárne e, dopady, aby sme sa držali tej súčasnej legislatívy, tak ako to bolo žiadané aj z vašej strany v rámci predchádzajúcich diskusí. A na záver, niektorí z vás vyjadrili obavy, pokiaľ ide o identifikáciu endokrinného disruptora, že by sa tu vychádzalo iba zo štúdií, ktoré sa robili na základe medzinárodne dohodnutých štúdí, protokoloch za, o štúdiách takéto charakteru. Takisto sa niektorí bali, že niektoré z týchto štúdí budú vyčlenené z hodnotenia a na to, aby sme sa týmto obavám venovali, tak sa tu teraz objasňuje v texte, že tu nie je žiadna hierarchia, pokiaľ ide o typ vedeckého dôkazu, ktorý sa môže využívať pri identifikácii endokrinných disruptorov. Avšak ešte stále sme ponechali tú štruktúru požiadaviek o údajoch, vychádzajúc z štandardných databáz a vychádzajúc z e, autorizovanej literatúry. To všetko je v súľade so stanoviskom vedeckej obce. Všeobecnejší prístup zo strany komisie pri prezentovaní tých kritérií, ktoré sa prezentovali v júni, tak tam nedošlo k zmene. Revidované kritéria neza, neobsahujú škryté kategórie, pokiaľ ide o potenciu týchto liekov. Komisia by chcela nové kritéria aplikovať čo možno najskôr, hneď ako vstúpia do platnosti. Takisto ten navrhovaný pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide o výnimky pri produktoch z rastlín, tam nedošlo k zmene. Viem, že to znepokojovalo viacerých z vás, a právne služby Európskeho parlamentu vydali stanovisko, kde vyvodili závery, že komisia v tejto možnosti zašla nad rámec svojich právomocí. Ja si uvedomujem týchto obáv, ale môžem zopakovať iba to, čo komisár odpovedal predsedovi tohto výboru, pánovi Laviovi. My sme presvedčení, že článok 78 príslušného predpisu a nariadenia dáva komisii možnosti poskytovať technické detaily týchto prvkov, berúc do úvahy súčasné vedecké a technické poznatky. Pozmeňujúci návrh zmení výnimky vzhľadom na zanedbateľnom vystavení za takýmto produktom, kde vlastne z toho sa dá vyvodiť aj e, zanedbateľné riziko. Týmto môžeme zlepšiť vedecké poznatky a tu sa odvolávame na vedeckú obec vo všeobecnosti a na nedávne e, publikácie agentúry, Európskej agentúry pre zdravie a takisto aj pre ochranu spotrebiteľov ešte z roku 2014. Takisto, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh, ktorákoľvek látka, ktorá je označená ako endokrinný disruptor, nebude schválená, iba vtedy, že tu budú špecifické podmienky, ktoré sa preukážu a splnia. Dodatočne tu sú ešte záväzné podmienky, ktoré budú lepšie reflektovať to, čo hovorí vedecká obec, aby sa zabezpečila ochrana zdravia. Inými slovami, robí sa všetko preto, aby vysoko škodlivé látky, rizikové látky nemohli byť schválené v rámci tejto výnimky, aj keď vlastne to vystavenie takýmto látkami je zanedbateľné. Ako som už teda bol povedal, tieto zmeny boli prerokované zo strany aj so členskými štátmi 18. novembra a bol by som um, rád, ak by som vás mohol informovať o tom, že veľké množstvo delegácií členských štátov ešte stále neprijalo nejakú formálnu pozíciu k tým kritériám v danom čase. Napriek úsiliu komisie výzvu strety ústrety, pokiaľ ide o niektoré obavy, ktoré sme uvítali. Niektoré delegácie naďalej požadovali ďalšie revízie textu, hoci niektoré už takýto text dokázali podporiť. Členské štáty boli preto požiadané, aby predložili pripomienky, pokiaľ je revidovaný návrh do 30. novembra, to znamená zajtra. A komisia potom sa zamyslí nad možnými zmenami, ktoré sa dajú realizovať na to, aby sa vyšlo v ústretí k tým pripomienkam zo strany členských štátov. Ako si uvedomujete, ak nebudeme nenájdeme pozíciu na tých, pokiaľ ide o tie kritéria, tak tie súčasné priebežné kritéria budú aj naďalej v platnosti, hoci nie sú adekvátne, tak ako to pokázali na to všetky strany, pretože neidentifikujú tie endokrinné disruptory správnym spôsobom, preto musí dojsť k zmene a to možno čo najskôr. Komisia preto počíta s podporou zo strany Európskeho parlamentu, no aby sa to prijalo čo možno najrychlejšie, teda čo možno najlepšie rozhodnutie ohľadne kritérií. Posledné rozhodnutie sa týka toho, že medzi časom a na to, aby sme neprišli o ďalší čas, spolu s EFSO a ECO už pracujeme teraz na rozvoji usmerňujúceho dokumentu, pokiaľ ide implementáciu kritérií, na to, aby tieto mohli byť aplikované bezprostredne po vstupe do platnosti. Mandát pre obe agentúry bol zverejnený na našej webovej stránke. Takže týmto e, sa chcem poďakovať za vašu pozornosť a samozrejme som otvorený e, vašim reakciám a som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz začneme s našim kolom otázok. Pán Gizege. Áno, ďakujem pekne, vážený pán predseda, za slovo, vážený pán predstaviteľ generálneho riaditeľa Miko, aj vám ďakujeme za vaše vysvetlenia súčasné, ohľadne súčasného stavu návrhu komisie. Pokiaľ ide o vedecké kritériá, tu sa stáva Európska únia takým vodcom v tejto oblasti. To je dobré, pretože chceme chrániť naše zdravie a zároveň chceme zabezpečiť to, aby európske hospodárstvo bolo aj naďalej konkurencieschopnosti, aby tomu tak aj naďalej bolo. Myslím, že sme našli vyvážený návrh a chcel by som vám povedať tri pripomienky k tomuto návrhu. Poprvé, e, účinnosť lieku závisí od dávky. To, čo označujeme anglickým slovom potency, nesmieme to opomínať. Inak by mohli látky byť postihnuté, ktoré možno z zdravotného hľadiska sú v poriadku, sú nepripustné, ale v prípade poľnohospodárstva jednoducho sa využívajú. Takéto by sme prišli aj o pracovné príležitosti, hoci by to vznikla nejaká pridaná hodnota, bez toho by vznikla pridaná hodnota pre naše hospodárstvo. Endokrinné disruptory nemôžeme zadeliť do kategórií, pretože by to neviedlo k nejakej zvýšenej ochrane zdravia, avšak viedlo by to k skutočne veľkej neistote, pretože postupy autorizácie, pokiaľ ide o prvky na ochranu rastlín, v Európe patria k tým najprísnejším z celosvetového porovnávacieho hľadiska, používame tie najprísnejšie kritéria. Na to, aby to tak bolo, musíme robiť všetko preto, pokiaľ ide o úrady pre autorizáciu a pre priemysel, urobiť tak, ako to potrebujú. A pokiaľ ide o definíciu tzv. Mm, opomenutelných mm, druhov rizika, tu sa komisia držala vedeckých poznatkov zo strany akademickej obce. Tieto vynimočné postupy sú tu na to, aby sme plnili to, čo predložili medzinárodné organizácie a musíme robiť také úpravy, ktoré vlastne nakoniec budú kompatibilné aj s predpismi VTO. A na záver, prekvapuje nás, že Európska komisia vo svojom návrhu neberie do úvahy EFSU ani dopadovú štúdiu, ktorú sme tu mali, pokiaľ ide o EFSU. Endokrinné disruptory by mali byť regulované na základe možného rizika, ktoré môžu vyvolať. A po druhé, pokiaľ ide o tú zvolenú opciu, teraz budem citovať, má najväčší dopad na sektoriálnu konkurenciu, schopnosť poľnohospodárstva a obchodu. Hoci ostatné politické možnosti zabezpečili rovnakú mieru ochrany pre životné prostredie a zdravie ľudí. Som presvedčený, že komisia implementáciu týchto kritérií bude aj naďalej pretláčať čo možno najrychlejšie. Na to pán Miko celkom jasne zareagoval, pretože nikto nechce to, aby tu boli ďalšie odročovania. Chceme plánovať, chceme mať istotu, právnu istotu pre všetkých zúčastnených aktérov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Poc. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Najprv by som sa chcel poďakovať komisii za to, že vyšli nám v ústrety, avšak obávam sa, že sa nám priblížili iba zdanlivo. A my potrebujeme niečo iné. Need a different approach. Um, main, because main fault of all... Najväčšia chyba týchto návrhov je tá, že e, tie kritéria nie sú, ale stále nie sú teda horizontálne. A môžeme hovoriť o viacerých prípadoch, ale stále tomu nie je tak, ako sme to chceli. Komisia iba rozvinula kritéria vlastne z určitého druhu legislatívy a myslím, že toto je tá hlavná chyba všetkých návrhov. A potom, pokiaľ ide o konkrétne otázky alebo poznámky, ak to tak môžem povedať, hovorili ste tu o otázke týkajúcej sa toho opomenuteľného rizika alebo vystaveniu takýmto látkam. Ak by som aj dokázal akceptovať takéto argumenty, ktoré ste tu prezentovali, musím, ak si dobre pamätám, mám tu ten text, ktorý komisia použila, tak vlastne sa to týka iba výnimok. Iba výnimok. V iných častiach textu ste používali formulácie, pokiaľ ide o zanedbateľné vystavenie, ktoré, vy, ktoré vlastne dodržiava určité princípy prevencie. To znamená, že v niektor- v konkrétnom prípade, v prípade poskytovania poskytovania výnimiek, používate teda iný, iné formulácie a prístupy, ktoré zhodnocujú riziko ako tie, ktoré sú najlepšie v tejto oblasti. Takže moja otázka je tá, že pre koho vlastne táto zmena je prospešná, ak by ste to mohli vysvetliť. A pokiaľ ide o definície, to je moja druhá otázka. Komisia vždy hovorila, že sa musí držať predpisov a definícií zo strany VTO vždy argumentujete týmto smerom, vždy tento argument používate, avšak v skutočnosti, bohužiaľ, treba povedať, že keď sa pozrieme na 2 časti návrhu, komisia, ktorý komisia využíva, tam sa preukázali zle, zle vplyvy a myslím, že na to, aby to bolo v súlade s VTO, tak jednoducho tam by mala byť tá argumentácia iná. Došlo tu k zmene, k zmene, ktorá došla v rámci definície VTO a podobne to je aj v prípade, kde komisia pozmenila VTO, BHO, kde sa hovorí o funkciách eh, narušenia, narušenia funkcií endokrinného systému Takže v podstate komisia ako keby nedodržiala e, tú definíciu ohľadne endokrinných disruptorov. Nemyslíte si, že vlastne tieto zmeny, tieto zmeny, nie vaše osobné, pán Miko, ale že komisia vlastne urobila zmeny, ktoré by mohli tam ponechať niektoré molekuly alebo látky, ktoré jednoducho neboli pokryté touto legislatívou. Nemyslíte si, že toto je nebezpečie, ktoré vlastne vzýšlo z tých zmien, ktoré priniesla definíciu, ktoré priviezli vaše zmeny tej definície VHO? Ďakujem pekne, teraz pani Gerling. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj pánovi Mikovi, že dnes k nám prišiel. Dovolte mi, aby som zdôraznila alebo zopakovala, čo som padla v výbore už v júni Nebola som na 100% spokojná s prvým návrhom a moja kritika je rovnaká aj v prípade tohto druhého návrhu. Hlavne som sklamaná, že si komisia zvolila možnosť 2 a nie 4. Ehm, ale až tak ma to neprekvapilo, že sa takto rozhodli. Ale teší ma teda, že je to istá forma kompromisu, teda že nejaké kritériá sú potrebné, také, ktoré budeme schopní akceptovať všetci. A teraz k špecifickým zmenám v tejto novej verzii. Komisia sa snažila zosúľadiť svoju definíciu s tou VHO, s tou VHO a v prílohe PPI to bol teda ten pôvodný bod kritiky, Nebola to moja kritika, neviem, či by jej autory boli spokojní s touto úpravou, to by ma teda veľmi zaujímalo. A potom, že vypustili v prílohe také zmetočné texty, ktoré sa týkali testovania na ľuďoch, lebo to bolo dosť kritizované minule. Tiež komisia nezaviedla kategórie teda pokiaľ ide o merito tej veci. A teda takto, že e, komisia sa nevzdala tých kategórií, hoci tu boli určité, určité výzvy e, týmto smerom. A potom oblasť biocídov, tam tiež boli nejaké výzvy, s ktorými ja nesúhlasím. Ja si myslím, že e, prístup založený na rizikách, že toto je najlepšia forma ochrany ako životného prostredia, tak aj verejného zdravia. Toto je pre mňa ten kľúčový princíp. A ešte posledná vec, chcem kolegom pripomenúť, takým, ktorí stále nie sú spokojní. Chcem im pripomenúť, že ak toto odmietneme, tak by znova platili predbežné kritériá, interim criteria a tie sa nám nikomu nepačia. A táto verzia je lepšia v porovnaní s nimi. Čiže v duchu kompromisu uh, by som všetkých poprosila, aby to takto vnímali, teda aby akceptovali, že komisia svoju právnu povinnosť splnila a že na nás pohnúť veci vpred a e, nebrzdí to ďalej. Čiže pokúsme sa skoncovať s tou neistotou a pokúsme sa pristúpiť e, k, prida- k prijatiu týchto kritérií. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pán Eichhout. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pánovi Mikovi za jeho vysvetlenia. Možno by som začal tou pripomienkou od pána Mika, teda, že je to dostatočná politizácia tejto témy, ale to by sa delo, ale otázka znie, kto za tou politizáciou stojí. A myslím, že to bola jedna konkrétna strana, ktorá sa celé politizovala od začiatku, a to bola komisia. Čiže posúdenie vplyvov, socioekonomické dopady už v roku 2013, keď ľudia povedali, nerobte to a nerobte to takto, napriek tomu v tom pokračovali, či dokonca aj súdny dvor do toho musel byť zapojený. A ešte aj po jeho vyjadrení, že komisia také kritériá, s tým prídite a žiadne posudzovanie vplyvov. Oni napriek tomu ďalej posudzovali a potom, a tu reagujem na pani Gerling, to bola tá rada regulačnej kontroly, ktorá v júni tohto roka nám sa nikdy nepačilo, fungovanie tejto rady. Judy Gerling ju chcela, my nie. A tam oni explicitne vo svojom vyjadrení hovoria, že potencia nie je relevantná pre identifikáciu zložky a že možnosť 4 je potrebné na tomto základe vylúčiť od začiatku. A tiež hovoria, že súčasné posledných vplyvov je metodicky zaťažené naozaj veľmi tvrdé slova na adresu komisie zo strany e, tejto regulačnej kontrolnej e, rady. Čiže e, súdny dvor a táto rada, kto ešte má kritizovať prístup komisii. Všetci to robili. Čiže ak hovoríte, že došlo k politizácii, tak sa povedzme to, kto za to politizáciou stojí. Kto to politizoval? Že sme dokonca museli skončiť na súde s touto problematikou. Čiže nejaká sebareflexia by neuškodila. A potom k súčasnej situácii áno, komisia chcela možnosť 4, option 4, potencia a bola to tá rada regulačnej kontroly, ktorá to zakázala, povedala, toto nemôžete. Čiže museli prísť uh, s niekým iným e, pohľadom k tomu návrhu. My sme vtedy boli dosť kritickí a to z dvoch dôvodov. Po prvé, kritériá a po druhé, to zmenenie, pozmenenie výnimky. Tieto dve časti sme my kritizovali a stále je tá kritika na mieste. Nie, že by sa mi to páčilo, ale mnoho vecí sa tam vôbec nerieši. A aby som z toho robil otázky konkrétne. No, keď sa pozriete, a to je asi najdôležitejšia časť, áno, revidované, tie tri príkazy, kde hovoríte known to cause, shows adverse effects, a potom v dvojke definícia endokrinných eh, modov fungovania. Ale to nie je definícia VHO. V definícii VHO sa hovorí zmení funkciu endokrinného systému. Čiže to nekorešponduje. Prečo komisia to formuluje inak, než to robí VHO? Prečo to tak robí? Po druhé, kde eh, v tých troch eh, príkazoch, uh, sa hovorí o tej biologickej biologických aspektoch. E, neskôr v texte to je, ale nie e, v týchto základných troch bodoch. A znova to sú základné postupy VHO. A potom tie výnimky. toto je naozaj veľmi zaujímavé a dôležité. A tiež to hovorím aj pani Girling. Ja viem, že vy máte na to politický pohľad, ale tu hovoríme aj o právnych otázkach. V právnom pohľade spolu jeho pozícia tu vstupuje do hry. No a keď sme my v júni boli kritickí, tak sme požiadali právne oddelenie, aby sa k tomu vyjadrilo. Čiže súdny dvor, tá kontrolná rada a potom ešte aj právne oddelenie povedalo, že komisia robí veci, ktoré zachádzajú nad rámec jej mandátu. Čiže fakt je toto pre komisiu neveľmi veľmi priaznivá situácia. Komisia reagovala na otázku parlamentu tak, že povedala, že nie, táto zmena, prechod k metóde založenej na riziku, že toto je lepšie. Čiže právny pohľad sa mení, zmena e, spoluzákonodarcovstva a hovoria, že to robia pre nás, že nám tohto vychádzajú v ústrety. A v júli sa komisia obrátila na vyslancov Kanady, USA a ďalších krajín a oni tiež v komisii hovorili, pripravte niečo, napríklad maximálne reziduálne hodnoty a tak ďalej. Komisia povedala, nie je riziko, rizikovo založené a tak ďalej. A potom na záver niekto v komisii povedal, veď sa pozrite na ten návrh, tam je možnosť vytvoriť takéto maximálne zvyškové hodnoty. Čiže akceptujte e, tento náš návrh, aby e, sa dostalo aj vašim obavám. Čiže e, nám povedia jedno, väčšia ochrana, a zároveň im povedia, Kanáďanom, Uruguaju, USA a ďalším, že týmto riešime vaše obavy. Je to viac rizikovo založené. Čiže buď A alebo B, A, B sa nedá. Čiže tento dokument ukazuje, čo komisia robí menia legislatívu, lebo sú pod medzinárodným tlakom, majú vlastnú agendu pre zmenu toho zákona. A ak to chcú robiť Julie Girling, tak musia ísť cestou spolu a nie takouto formou. A toto je nelegálne, ako povedalo právne oddelenie tohto parlamentu a stále na tom stanovisku trvá. Čiže, sorry komisia, áno, bolo to politizované, ale je to vaša chyba do veľkej miery. Ďakujeme pekne. Teraz pán Petičíny. Grazie, prezidente. E grazie anche al rappresentante della commissione. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj zastupcovi komisie, ktorý nám predsa len čo to vysvetlil. Ja chcem pripomenúť to, že komisia chcela pre endokrinné disruptory pridať, prijať určité kritériá, ale to pole hoček, ktorú stanovuje legislatíva o pesticídoch, dvor, súdny dvor kritizoval toto oneskorenie, prijal rozsudok. No oni sa potom ste ponáhľali, ale snažili sa obísť Európsky parlament. No a teraz sú tu nejaké pozmenenia zo strany komisie, ale tie kritizujú nielen parlament, ale dokonca aj členské štáty. A ten dokument nie je ešte ani oficiálny hovoria, že endokrinné disruptory budú zakázané iba tie, e, kde je preukázané, že majú negatívne účinky, hoci by sa mali zakázať aj tie látky, ktoré by mohli takéto škody spôsobiť. Takže toto je podľa mňa výnimka z princípu obozretnosti, ktorý je predsa pravidlom v tejto oblasti. No a teraz ten koncept e, zanedbateľného vystavenia, že sa to nahradí e, formou, e, formuláciou predvidateľného rizika, veď toto nie je správny prístup. Komisia tvári, ako by to boli iba pesticídy a biocidy, ktorých sa to týka. Ale keď sa príjme tento návrh, tak endokrínne disruptory eh, v kozmetike, vo vode, v liečivách, skrátka všade, kde môže dôjsť ku kontaktu s potravinami. Veď to slúži veľkému priemyslu. My sa musíme držať našich pozícií, kritéria je potrebné alebo zadefinovať, kým sa nedostaneme do situácie, ktorá bude prispievať ochrane eh, zdravia verejného a životného prostredia. Ďakujem. Pani Dornáno. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj pánovi generálnemu riaditeľovi. Áno, táto téma je veľmi aktuálna. Vo francúzských novinách Le Monde som dnes čítala, stovky vedcov renomovaných hovoria o vplyve priemyslu na komisiu v tejto oblasti, ako by sa minimalizovala nebezpečnosť týchto látok. Čiže toto je naozaj jasný signál vedeckej obce a to nás nutí reagovať. E, rôzne e, druhy rakoviny, e, prostata, prsníky, obezita, deformácie a tak ďalej. Máme tu štúdie, ktoré hovoria, že toto je veľká hrozba pre zdravie a toto potvrdzujú naozaj mnohí, mnohí vedci. Čiže e, prístup k tomu na binárnej osi, čo je a čo nie, to nie je správne. Naozaj princíp obozretnosti, e, zarámcovanie, e, využívania spochybňovaných látok. Toto potrebujeme. Komisia musí konať v záujme verejného zdravia a nie v záujme finančných zástupcov, finančných záujmov priemyselných podnikov výzva vecov um, naozaj hovorí jasným jazykom. Čiže moja otázka voľný obchod eh, je toto eh, prekažkou v efektívnom prijatí legislatívy pre endokrímne disruptory. Eh, naozaj toto brzdí obmedzenie využívania týchto látok. Neviem, či mi odpoviete, ale prosím, eh, potvrdzujete eh, vyjadrenia amerických eh, orgánov, že keď bude naša legislatíva veľmi radikálna, že sa to nejakým spôsobom prejaví. Je toto, čo vás brzdí v konkrétnych krokoch? ktoré sú naozaj veľmi potrebné v tejto oblasti. V Le Monde e, sa tiež e, vyskytla zmienka o interných dokumentoch komisie, kde sa hovorí o stanoviskách EFSA, pokiaľ ide o endokrinné disruptory teda, že e, toto sú veci zaťažené, neobjektívne. Môžete toto prosím, prosím potvrdiť? Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz zostáva slovo pani Dali. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj za sudcovi komisie, za to, že prišiel a predstavil nám stanovisko komisie aj k dispozícii aj na otázky. Ja si myslím, že je tu obava, že sa tu očakáva e, veľmi e, veľká miera e, preukázania účinkov endokrinných disruptorov na to, aby sa prijala e, konkrétna legislatíva, nejaké obmedzujúce kroky, napríklad chemikálie. Ak tieto majú nejaké negatívne dopady, ak ich údaje potvrdzujú či zmenené hormonálne úrovne alebo narušenie endokrinného systému, že e, aj v takomto prípade je veľmi ťažké e, zistiť, že e, tieto účinky sa dajú pripísať endokrinným disruptorom. Čiže na jednej strane treba zistiť, detekovať ten negatívny dopad, pôsobenie disruptorov a potom ešte aj stanoviť kauzalitu medzi tými dvomi. Čiže toto je to prepojenie, ktoré e, naozaj pridáva zložitosť a je to teda obrovské preukazovacie bremeno, e, ktoré e, vyžaduje tento návrh. Ďalšia vec, ktorá sa už spomínala, to je zmena v používaní pesticídov, ak sa hovorí o zanedbateľnom riziku namiesto zanedbateľného vystavenia. Čiže sa určite určitým spôsobom eh, mení eh, rozhodnutie eh, prijaté radou, parlamentom a komisiou, pokiaľ ide o nahliadanie na rizika. Čiže cieľom bolo dosiahnuť vyššiu mieru ochrany, vrátane najzraniteľnejších uplatňovaním princípu obozretnosti. Čiže prečo sa komisia rozhodla to zmeniť? a teda tým pádom umožniť väčšie e, vystavenie endokrinným disruptorom e, pre spotrebiteľov prostredníctvom potravín. A ešte ďalšia vec. Ak kvalifikovaná väčšina sa na úrovni technického výboru nezíska, tak RPS predpokladá, že ministri rozhodnú na úrovni rady, na politické úrovni. Čiže Komisia akceptuje takéto politické rozhodnutie prijaté na úrovni rady. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz sa ešte hlási pani Rivazi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Miko, že ste prišli. Ja budem hovoriť o tej ságe endokrinných súktorov, už to trvá roky, čo komisia pripravuje kritériá v tejto súvislosti. Bolo potrebné, aby sa vyjadril e, súdny dvor, Európsky parlament sa musel vyjadriť a teraz členské štáty nesúhlasia s vašim návrhom. To je fáza 3. Čiže to naozaj zložitá situácia v Európe. Ak komisia nechce chrániť zdravie našich občanov, no tak potom Očakávajme ten boomerang, ako budú občania vnímať Európu. Či na jeden strane mimovládky, ktorí spustili petíciu podpísanú za tisíckami európskych občanov. Potom sú tu krajiny, ktoré nesúhlasia s vašim návrhom. A ďalej Endocrine Society, kde sú tisícky eh, vedcov, aj oni sú proti vašim kritériám. Čiže čo ešte potrebujete, aby ste sa pohli? Áno, americký, kanadský vplyv, ale ako môžu oni takto vplývať na vaše návrhy? Le Monde, veď tam je článok, kde sa hovorí, že roku 2012-13 EFSA, táto slávna agentúra, ktorá má tých odborníkov a už pri glyfosátoch sa ukázalo, že tí experti nie sú schopní dať potrebné štúdie, že EFSA hovorí, že je potrebné k téme pristupovať ako k iným eh, chemickým pro, eh, produktom, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Čiže prosím vás, vy súhlasíte, vy komisia, vy pán Miko, vy súhlasíte s takouto definíciou? Lebo keď sa pozrieme na VHO, veď e, tá vôbec nesúhlasí s takouto definíciou. VHO napríklad vo svojej správe hovorí, že metóda tradičná vyhodnocovania rizik chemických látok je neadekvátna pre endokrinné disruptory. Čiže oni to uzavreli presne opačne. Čiže naozaj moja otázka na komisiu, vy súhlasíte s tým, čo tvrdí EFSA, alebo nie? A ďalej keď endokrinný disruptor môže byť povolený, ak e, riziko vystavenia e, ľudí je zanedbateľné. Táto logika komisie je nebezpečná. Tým sa posúvanie k vyhodnocovaniu nebezpečenstiev od vyhodnocovania rizik. A čo je naozaj závažné, a to vám hovorím z očí v že vy obchádzate to, čo zákonodárca do tej smernice zakomponoval vy to obchádzate dokola, z boku, túto prekažku si takto pekne obidete. Právne oddelenie parlamentu na mieste povie, že toto je nelegálne, nelegálne. A pokiaľ ide o kritériá komisie na zadefinovanie látky ako endokrinného disruptora, tie kritériá sú také prísne, že princíp obozretnosti sa úplne spochybňuje. Ja som biologička, keď mi poviete, že bude potrebné preukázať uh, tú aktivitu endokrinných struktúrov, uh, eh, ako fungovali, biologické vysvetlenie a vplyv, to sú dve úplne odlišné veci. Čiže vy eh, to tak sprísňujete, že sa to nebude preukázať naozaj nikdy. Čiže ja som veľmi, veľmi znepokojená. Najskôr politicky, pokiaľ ide o imič, ktorý si ako Európa vytvoríme, pokiaľ ide o ochranu verejného zdravia. Lebo toto nie je nejaká malá vecička endokrínne disruptory, veď vidíme tie vplyvy na plodnosť, e, rakovinu, dokonca aj intelektuálne e, schopnosti detí. E, zobudte sa, Veď e, nebojujte bok po boku s priemyslom, v tom prípade tabaku. Nie, chránte verejný záujem a veď navrhov sme vám dali kopu. A čo ešte čakáte? Ďakujem. A teraz, milý pán Miko, máte veľa otázok, na ktoré môžete odpovedať. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše reakcie, za vaše otázky a pokúsim sa a prejsť. E, to dúfam, že e, mi neunikne žiadny dôležitý prvok. Mm, poprvé, myslím si, že e, minimálne čiastočne boli privítané zmeny, e, ktoré som sem dnes prišiel odprezentovať, e, ktoré riešia e, určité problémy, ktoré boli. niektoré rozporujú o podobné veci opätovne, takže pokúsim sa byť presnejší. Prvá <coughs> otázka k tej Eh, chybe základnej, že eh, tie kritéria eh, údajne sa neaplikujú na všetku relevantnú legislatívu. Toto sa dá jednoducho zodpovedať, ale chápem logiku, ktorá sa za tým skrýva. Každopádne náš mandát bol na tieto dve nariadenia ochrana a rastlina biocídy. My si myslíme, že ak je politická dohoda, máme už E, širokú definíciu v rámci e, systému. E, toto má dopad na rozprávu o endokrinných disruptoroch v inej legislatíve, ale to nebol náš terajší mandát, takže nemôžeme riešiť iné veci a, a navyše toto e, by bolo relatívne komplexné, bola by to relatívne e, rozsiahla práca a bolo by potrebné na tom stratiť, teda venovať tomu veľa e, času a tie účinky, ktoré ste spomínali viackrát, sú zjavné a naozaj najšpecifickejšie používanie je pri ochrane rastlina v biocídoch, takže toto sme riešili ako prvé. E, takže toto e, bol náš právny záväzok. E, vypočul som si, že nereflektujeme na fakt, že Európsky súdny dvor bol kritický my sme e, viackrát e, pripustili, že skutočne e, konáme neskoro, ale poprosím vás, aby sme nedezinterpretovali výroky súdu. E, súd nepovedal, e, že problémom je hodnotenie vplyvu. Súd len povedal, že sme to mali urobiť v čase. Nebola to otázka, či hodnotenie vplyvu je dobré, zlé, nemalo byť urobené. Išlo tam o to, že sme nedodali to, čo sme mali na čas. Už som viackrát v predchádzajúcich debatách vysvetlil, že posúdenie vplyvu nie je len nástrojom, ktorý je priamo prepojený s cestou ako nachádzame definíciu, ale že tam ide tiež o zodpovednosť, pretože ak e, chcete, aby prijatá definícia e, fungovala od prvého dňa od nadobudnutia účinnosti, musíte vedieť, aké konkrétne veci sa udejú v systéme a musíte byť na to pripravení. A myslím si, že je to zodpovedné, keď sa pozrieme na to, aké bude to mať dopady a videli sme teda, že tá navrhovaná definícia e, vychádza e, z e, hazardu. Museli sme vedieť, aké sú potenciálne dopady akejkoľvek možnosti, ktorá pripadala do úvahy. A teraz k tým konkrétnym otázkam a problémom. Viackrát tu bolo spomenuté vo viacerých príspevkoch krokoch e, tá otázka o zanedbateľnom riziku a zanedbateľnom vystavení. Dovolte mi začať vysvetlením, ktoré sa týka právnych aspektov tejto veci. Viem, že právny odbor parlamentu zastáva názor, že sme ideme nad rámec našich kompetencií, keď toto navrhujeme. K tomu môžem povedať, že naša analýza eh, bola rovnaká a náš právny servis v komisii nás ubezpečil o tom, že sa pohybujeme v rámci nášho mandátu podľa článku 78, kde máme jasnú kompetenciu takto urobiť a prispôsobiť definíciu aktuálnemu vedeckému vývoju v prílohe. Takže my trváme na to, že na tom, že sme e, sa pohybujeme v rámci nášho e, mandátu a nie je na mne, aby som teraz posúdil, ktorý právny odbor e, má ten správny názor. E, takže tá prvá otázka, ktorá e, bola, či sme to mali urobiť alebo nie, no už na to sme dostali jasnú odpoveď, že sme to urobili na základe nášho mandátu, podľa teda právneho názoru nášho právneho odboru. Pokiaľ ide o obsah, nepáči sa mi, keď tu miešame tú interpretáciu, ten výklad. Prebehla veľmi komplikovaná diskusia o požiadavkách, mať tam tú potenciu a rôzne prístupy a tak ďalej. Čiže e, bola tam, bol tam teda aj vyvíjaný tlak, my chápeme tento e, tlak Ehm, že eh, hovoríme o účinku rôznych eh, molekúl, potom, že by sme tam mali eh, stanoviť úroveň zvyškových látok a tak ďalej. Mm, ehm, vychádzame z princípov VHO a vychádzame z definície vychádzajúcej z e rizik. A tá definícia, opakujem, jasne vychádza z Eh, um, tých rizik. Tam, kde sa objavuje eh, riziko, je v špecifických prípadoch výnimiek, ale môžeme si položiť otázku, koľko výnimiek tam bude, eh, pokiaľ ide o tie endokrinné disruptory. Nebude ich veľa, neviem vám povedať koľko, ale o čo tu ide, že keď hovoríme o výnimkách, musíme mať niečo, čo bude prakticky fungovať, čo sa dá merať a čo sa dá definovať eliminovať. Ja by som e, sa vás chcel opýtať, čo znamená zanedbateľné e, vystavenie. Máme e, metodológiu na, na definovanie, čo je zanedbateľné riziko, ale zanedbateľné vystavenie je relatívne vágny pojem. Zanedbateľné vystavenie znamená, že sa dostanete do styku s veľmi nízkym množstvom látky. To, na tom by sa asi každý vedel zhodnúť. My sme presvedčení o tom, že v prípade endokrinných disk disruptorov. Riziko tam e, môže byť vysoké, dokonca aj keď e, e, sa dostanete do styku so zanedbateľným vystavením, teda so zanedbateľným množstvom substancie Takže to e, zanedbateľné riziko je e, menšie e, než to zanedbateľné vystavenie, tá hodnota. Takže toto musíme veľmi jasne si vysvetliť, že sme veľmi precízni, pokiaľ ide o zanedbateľné riziko a musí to byť podvedené tam ak nemáme žiadne alternatívne e, pravidlá. Nie je e, dobre to vykladať e, ako zmenu prístupu, pretože tá definícia zostáva, vychádza z rizika a ten prístup e, zanedbateľného rizika by mohol byť aplikovaný pri osobitných výnimkách vo veľmi osobitných situáciách. E, v poriadku kritika, ktorá prišla z mnohých strán vrátane mimovládnych organizácií, bolo, že sa obávame, že s e, týmto prístupom nejakým spôsobom obchádzate túto definíciu vychádzajúcu z rizik a nebude tam nakoniec žiadna látka, látka na zozname pretože e, e, e, daňu sa dostanú len tie výnimky. Som presvedčený o tom, že tam naozaj podľa tejto definície nebude zoznam, na ktorom nič nebude, pokiaľ ide o endokrinné disruptory. Bude to pomerne obsiahly zoznam látok, ktoré budú zakázané na základe tejto definície. Nebude, veľ, nebude jednoduché získať takúto výnimku. A ten problém, ktorý je s tým prepojený, a síce problém s MRL, to je zjavne prepojený problém. My už eh, na základe definície konštatujeme, že ak látka je zakázaná, zakázané, lebo to endokrinný disruptor v súlade s navrhovanou definíciou. Potom MRL eh, je eh, defaultne eh, stanovený na najnižšiu merateľnú, respektíve identifikovateľnú koncentráciu. A otázka je, že ak Mm, sa rozhodneme pre výnimky e, na základe rizika, či by to e, mohlo byť nejako e, inak. A odpoveď je, a myslím, že je to veľmi úprimná odpoveď, že teoreticky je to dobre, ale malo by sa to preukázať, že MRL nepredstavuje žiadne riziko pre ľudské zdravie. Čiže podľa môjho vysvetlenia to je veľmi komplikované to preukázať. A to treba posúdiť z prípadu na prípad, pokiaľ e, k tomu dôjde. A v tomto kontexte je veľmi dôležité pochopiť, že zlatok, e, ktoré sú doteraz posúdené e, a ktoré budú spadať medzi endokrinné disruptory na základe tejto <laughs> definície, by sa mohlo stať, že MRL sa zvýši, ale vo väčšine prípadov to pôjde k eh, eh, a, a možno by to mohlo byť eh, trochu nižšie. ale MRL sa určite nebude meniť tým smerom, že budú prípustné vyššie hodnoty tých eh, maximálnych zvyškových, eh, eh, maximálne úrovne zvyškových látok. Definícia VHL e nie je tam Mm, slovo e, doslova prevzata, čo je e, dôležité, je pozrieť sa na e, význam navrhovanej definície. Museli sme pracovať v rámci existujúcej definície o, o, tých, o, o ochrane mm, polnospodárských produktov a biocídoch. Čo tam sa nachádza? Eh, to je vlastne eh, priama a férová interpretácia eh, definície VHO do európskeho systému, čo následne bude implementovateľné v rámci legislatívy, ktorú máme. A ešte k veľmi vysokej úrovni dôkazov pre preukazovania. E, možno som e, to nevysvetlil úplne presne, keď som vysvetľoval zmeny, ktoré sme urobili v znení e, to, čo som dnes vysvetlil, tá zmena v znení mala riešiť presne toto. Nie je pravdou, že požadujeme, že musí byť eh, preukázaný eh, preukázaný negatívny účinok na eh, ľudí. My chceme mať rovnakú úroveň tohto preukazovania, ako je v definícii VHO. Môžu to byť testy na zvieratách, aj in vitro. Tá predchádzajúca verzia bola naštilizovaná takým spôsobom, že e, to nebolo tam priamo, ale museli ste si ešte ďalšie podčlánky k tomu prečítať. My sme to chceli e, vyriešiť e, takto, aby tam bolo jasné, aké preukázania sú potrebné, aké teda to môže mať dopady na ľudské zdravie mm, čiže e, vrátanie in vitro a štúdy na zvieratách sa môže preukazovať. Takže chcem vám e, len povedať, že tam nie je žiaden rozdiel, pokiaľ ide o úroveň preukazovania a účinkov. Tá úroveň je rovnaká. A e, Viackrát bola spomenutá otázka potencie, tiež súčasť mandátu v e, súvislosti s e, konkurencieschopnosťou nášho poľnohospodárskeho sektoru a tak ďalej. Musím povedať, že to je veľmi komplikovaná e, diskusia. a Všetci to si vy vidíte. Mali by sme mať niečo, čo by bolo výsledkom kompromisu pri ochrane ľudského zdravia, ale nemali by sme vlastne tým zabiť konkurencieschopnosť nášho poľnohospodárskeho sektora v porovnaní s ostatným svetom. Čiže máme tu jasnú voľbu. Ehm, tu tejto definície na základe rizika. Nie zahrňame tam tú potenciu, e, skutočnosť, že e, tieto substancie naozaj e, veľmi špecificky pôsobia. Tieto endokrinné látky majú účinnosť už vo veľmi malých koncentráciách. Ako som povedala, aj niekoľko molekúl môže mať veľmi veľký dopad pád, takže preto táto definícia vychádza z úrovne rizika. Preto sme vytvorili tento systém systém a nerozhodli sa vychádzať z potencie. E, myslím si, že napriek skutočnosti, že e, prístup na základe e, risku je nebezpečenstva, teda máme skú, skúsenosti s inými experimentami a preto sme sa rozhodli pre ten princíp vychádzajúci z nebezpečenstva. Ehm, čo e, na to EFSA? E, páči sa mi tá otázka, mám e, svoj pohľad, ale chcem pripomenúť tomuto, že teda tento parlament už pred mnohými rokmi rozhodol, že to nie je dobré, ak vedu posudzuje manager rizika, posudzovateľ rizika my sme sa rozhodli, že to bude posudzovať EFSA alebo iné orgány ako EKA a podobne a ten manažer musí pracovať eh, s tými výsledkami posudzovateľa rizika eh, v tej forme, aké budú. Takže nie je eh, mojou úlohou v rámci DG Sante nejakým spôsobom posudzovať vedeckú validitu auditu toho orgánu, ktorý bol vytvorený na posúdenie, na posudzovanie um, to, čo príde z FC ako oficiálny e, názor, to musím brať ako oficiálny názor oficiálneho orgánu a my si myslíme, že v manažmente e, e, rizika by sme tak mali postupovať na, k tomuto prístupu, na tento prístup sme e, e, prešli, pretože je to e, veľmi akceptovateľný prístup v rámci vedeckej obse. Ja som povinný akceptovať stanovisko FC. A ten posledný prvok chcel by som ešte pripomenúť, a bolo to viackrát spomenuté, že sa obávame e, z toho, že e, potenciálne bude e, umožnené používanie látok, ktoré môžu spôsobiť rakovinu alebo budú rizikové pre reprodukčné orgány. Rád by som pripomenul dve veci, ktoré sú vám určite dobre známe. Poprvé, všetky látky sú E, posúdené, pokiaľ ide o ich nebezpečenstvo, e, to vo všeobecnosti teda to posúdené. E, ak je tam nejaké riziko, tak už by to tam malo byť pokryté. To niekedy môže byť veľmi komplikované, preto legislatíva, to nariadenie PPP má jasný záväzok pozrieť sa na karcinogénne účinky, účinky na reproduktívne orgány. Ak teda je e, e, tam Eh, nejaké riziko. Čo my tu robíme s tými endokrinnými disruptormi, to je vlastne len multiplikácia toho, čo už máme ako daný eh, princíp. Karcinogénne látky nemôžu byť eh, schválené. To už rieši a tak to robí aktuálna legislatíva. Ale keďže tie endokrinné disruptory pôsobia inak, ideme dokonca nad rámec tejto definície. Eh, jednoducho to nie je pravda, že karcinogénne eh, účinky eh, alebo negatívne účinky na, na reproduktívne orgány by tam boli nejako zle riešené. Už e, to aktuálna legislatíva e, riešia. My e, tam vlastne ešte dodávame ďalšie akcie pre tieto endokrinné disruptory. Takže o tomto je tá navrhovaná definícia. Veľmi dobre si spomínam predchádzajúce diskusie a bol som E, za to braný na zodpovednosť, keď som prišiel e, e, sem na diskusie v výbore. Bola tam otázka, či teda budeme aplikovať tú definíciu VHO alebo nie, či to bude vychádzať z nebezpečenstva áno alebo nie, či to potencia bude zahrnutá áno alebo nie. Vo všetkých prípadoch je teraz odpoveď áno, presne dodržiavame to, e, čo e, bolo považované za správne. Takže e, chcel by som pripomenúť, kde sme sa nachádzali v tejto diskusii pred dvomi rokmi a kde sa nachádzame teraz v rámci tohto návrhu. Dúfam teda, že sa mi podarilo reagovať na všetky pripomienky. Nebudem komentovať otázku, kto spolitizoval túto diskusiu, ak mi dovolíte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ja sa chcem poďakovať za vašu odvážnosť, pretože táto vec sa vždy ťažko prerokúva vo výbore Envy a všetky tie informácie, ktoré ste nám poskytli, ja vás uistujem, že tejto téme sa budeme venovať skutočne hĺbkovo a budeme robiť všetko, čo môžeme na to, aby sme pomohli komisie v duchu zlepšenia týchto návrhov. A teraz môžeme pokračovať s bodom číslo 15 nášho programu, je to výmena názorov s Európskou komisiou. A hneď teraz dostane slovo pán Macaj Malga, ktorý je rejiteľ generálne raditeľstva pre e, námorné vodstvo. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Začnem krátko prezentáciu a kolegovia zo sekretariátu ju práve spúšťajú, takže už ju vidíme. Dobré popoludne všetkým, ďakujem veľmi pekne za prizvanie. Prepačte, tí kto, z vás, ktorí odchádzajú, prosím vás, odíďte rýchlo a nechajte nás pracovať. And in quiet. Thank you so much. Thank you very much, Chair. So I would Ďakujem pekne, pán predseda. Takže iba pár minút na to, aby som vás informoval o kľúčových zisteniach tej správy. A bolo by dobre, ak by som mohol ovládať aj o ďalkové ovládanie. Takže v stručnosti pripomeniem, je dôležité pozrieť sa na to, že čomu sa vlastne príslušná smernica venuje. Keď sa pred 20 rokmi pripravovala, tak prvé záväzky, ktoré sa z nej vyvodzujú, je to, aby sa jednotlivé orgány venovali zberu odpadovej vody a potom z toho vychádzajú aj požiadavky a záväzky, ktoré sa týkajú spracovania takéto znečistenej vody a robí sa to oveľa prísnejšie ako predtým, to znamená, negatívne látky musia byť z toho vyčlenené, predovšetkým v oblasti väčších aglomerácií, alebo tam, kde, alebo tam, kde je to jednoducho potrebné, pretože ide o citlivé oblasti. Takže ako postupujeme? Každých pár rokov videl som, že niečo s tým ďalkovým ovládaním nebude fungovať, takže sa musíme vrátiť späť. Vrátime sa k presvitke číslo 2. Tých, ktorých tá téma hĺbšie zaujíma, Európsky súdny tvor urobil viaceré vyjadrenia, boli ste prítomní, takže čo je v tej správe obsiahnuté a čo nie. My sa sústredíme na tzv. implementačný štatút, pozrieme sa na to, ako sa tá smernica implementuje v jednotlivých krajinách, sledujeme aj to, že aké sú plánované práce, ktoré sú potrebné investície, ktoré boli identifikované zo strany členských štátov, pridávame to od nedávna takisto, sledujeme všetky krajiny, ale bohužiaľ nebolo nám možné tomto čase zaangažovať údaje z Talianska a Polska a s týmito krajinami riešime tú situáciu, prečo sme to nedostali umožnené, takisto nedajte informácie o Chorvátsku, pretože nemali ešte povinnosť poskytnúť tie údaje, pretože sú v prechodnom období v rámci, dostali to prechodné obdobie v rámci prístupových rokovaní. Teraz tie hlavné zistenia. Slide. Um, this is... To je ďalšia priesvitka, takže to je vlastne hlavný obraz, ktorý vidíme. Spomenul som už predtým, ak sa pozriete na prvý stĺpček, hovoríme o zbere takýchto znečistenej urbárnej vody. My separujeme to v rámci EU15 a EU13. Teraz sme zase už aj na úrovni EU28, ale vtedy tu boli iné požiadavky pre krajiny, ktoré vstúpili neskôr, preto robíme takéto oddelenie ako vidíte, v tých krajinách, kde smernica bola v platnosti už dlhšie, EU15, tam máme veľmi vysoké údaje ohľadne zbere, zberu, relatívne dobré výsledky, pokiaľ ide o spracovanie, ale máme oveľa horšie výsledky v prípade tých krajín, ktoré pristúpili neskôr. To je vysvetliteľné jednoducho preto, že smernica vlastne bola v platnosti kratšie, je to takisto veľmi investične náročná infraštruktúra, ktorá s tým súvisí a vidíme tu aj ďalšie problémy, ktoré sa snažíme riešiť, ale k tomu sa vrátim o chvíľu. Takže toto je ten hlavný obraz a hlavne zistenie tej správy. Chcel by som iba povedať, že čo teda robí komisia ohľadne tohto. My v podstate robíme štyri rôzne kroky, ktoré môžu pomôcť členským štátom dosiahnuť ciele Máme tu teda financie zo strany Európskej únie a máme tu viaceré grémia, ktoré pracujú prostredníctvom programu Jasper a my plánujeme a stretávame sa na konkrétnych zasadnutiach s členským štátom na to, aby sme odblokovali určité problémy a chceme to v budúcnosti ešte zintenzívniť a potom v neposlednom rade budeme musieť využívať aj právne kroky, Máme zhruba 20 sporov poči členským štátom a v niektorých prípadoch sa to týka pilotných fáz. V ďalšej priesvitke by som chcel iba poukázať na údaje, ktoré v podstate máme k dispozícii z predchádzajúcej tabulky, to je geografická distribúcia, ktorú vidíte, dáme to potom k dispozícii tým, ktorí budú mať záujem, ospravedlňujem sa tým, ktorí sa to zdá malé, ale všetko, čo je modré, je OK poriadku, tam tá implementácia dobre funguje, čo je červené, tam, sú tie, tam je tá miera plnenia veľmi nízka a zelený a žltý je relatívne dobrý. Takže to, čo vidíte, to je to, čo som vysvetlil predtým. Je tu ešte ďalší prvok, ktorý sme začlenili v správe, o, o ktorej teraz hovoríme. To sa týka investícií. Myslím, že je to veľmi dôležitá otázka, pretože je to jeden z veľkých problémov, ktoré sa týkajú dobrej implementácie, ale týka sa to aj priority Európskej únie. Vidíte tu niektoré číselné údaje, ale podľa členských štátov a ich vlastných odhadov súčasné investície do urbárneho spracovania odpadových vôd je na úrovni 22 miliard eur. 25 vo priemere týchto investícií bolo financovaných zo strany európskych fondov, Očakávané investície 2015 až 2018 sú na úrovni 25 miliárd, čiže niečo viac. A takisto tu vidíme aj prvé výsledky FC fondu. Vidíme, že je tu aktualizácia infraštruktúrnych investícií práve v tejto oblasti. A teraz závery. vidíme, ako som vlastne povedal aj predtým, máme tu vysokú mieru zosúladenia s európskymi predpismi v rámci EU 15. Ešte sú tu určité problémy, pokiaľ ide EU 13, ale v nedávnej dobe sa tam financie prelialo veľa z európskych projektov a spolupracujeme za úradmi týchto krajín na to, aby sa ten proces zrýchlil, pracujeme na zlepšení spracovania predkladaných údajov. Je neakceptovateľné, že nemôžeme vás informovať a všeobecnú verejnosť o situácii vo všetkých krajinách. Takisto sme zistili a snažíme sa aj podporovať investície a inováciu, pretože si myslíme, že toto môže značne znížiť investičné náklady z dlhodobého hľadiska a v neposlednom rade takisto preskúmávame aj prepojenia s hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných príležitostí, tak to je, hoci je toto environmentálny, neviem, čo má otázka, sú tu aj konkrétne hospodárske zisky, to znamená, tie čísla sa do toho zapracujú, ale vieme, že je to zhruba 6 tisíc pracovných príležitostí, ktoré vychádzajú z tohto sektora. Takže týmto som sa dostal na záver a teším sa na pripomienky a otázky. Budem sa snažiť zareagovať. Ďakujeme pekne. Ja sa spýtam kolegov, že či vysvetlenie bolo dostatočne jasné, alebo či chcete niečo doplniť, pripomenúť, spýtať sa niečo. Pán Brennan? Je tu otázka o navýšených problémoch, ktoré vidíme v takých krajinách ako Spojené kráľovstvo, pretože klimatické zmeny sa vyvíjajú, takže vlastne v krátkom období naprší oveľa viac, máme viac vody za krátke obdobie a to je otázka, problém pre drenážne systémy a to súvisí s ďalším problémom, ktorý sa týka navýšenia tých oblastí, ktoré by bola kedy boli vsiakli tú vodu, predovšetkým pokiaľ ide o zahradkárov. Zahradky boli v podstate konvertované na parkoviska, takže v 50., 60., 70. a 80. rokoch viaceré domy mali parkovacie miesto na jedno auto mimo domu a zvyšok vlastne to pred záhradky bola záhradka, kde sa počas dažďa tá voda mala možnosť siaknúť. Zdá sa, že teraz ľudia jednoducho už chcú zaparkovať všetky 3-4 autá, ktoré majú a týmto pádom vybetonujú tú záhradu a v kombinácii s tými klimatickými zmenami sa deje aj toto. Dochádza k zabetonovaniu tak porozných oblastí a to je veľký problém. A v Spojenom kráľovstve teda by ma zaujímalo, že či niečo podobné máme aj v zvyšných častiach Európy. tu požiadavka zo strany pani Dordano. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pokiaľ ide o spracovanie, spracovanie vody je veľmi dôležité v Európskej únii. Nedostatok vody je veľká hrozba proti našej populácii, kde máme stále viac miest. Napriek rozvoju členských štátov 100 miliónov Európanov nemajú prístup k pitnej vode vo svojich obydliach. To znamená, čistenie vody je oveľa dôležitejšie, pretože stále menej zdrojov pitnej vody máme. A z tohto dôvodu vidím, že spokojne môžem povedať, že väčšina členských štátov začína plniť predpisy, ktoré sa týkajú e, odpadových vôd a napriek tým nedostatkom, ktoré sme tu mali, pokiaľ ide o biologické spracovanie vody. Pokiaľ ide o tie endokrinné disruptory, ktoré sú aktuálne, ak tieto programy sa e, budú fungovať tak, ako majú, bude ťažké pre všetky teritoriálne územné celky, ktoré sú vlastne predmetom určitých finančných obmedzení, pokiaľ ide o zniženie verejných dotácií. A k tomu ešte pridáme určité obmedzenia, ktoré sa tých pisov, ako napríklad plnenie pravidiel, ktoré tu máme, napríklad ohľadne budov, tak niektoré z týchto predpisov sú neudržateľné, nesplniteľné. A pokiaľ ide otázku pre komisiu, ste za e, uvoľnenie týchto pravidel alebo sprísnenie vzhľadom na tie problémy, ktoré tu máme a aké je stanovisko komisie, pokiaľ ide valorizáciu, valorizáciu e, tých problémov, ktoré sú ešte stále preukázateľné niektorých členských štátov. Thank you very much. If there are no other questions or request, I give the floor immediately. Ak niekto teda chce zareagovať, nech sa páči, ak nie, tak komisia bude môcť hneď reagovať. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne. V našom žargóne hovoríme o záplavách, ktoré sa dejú pri búrkach. Áno, je to veľký problém vo väčšine krajín, ak nie teda vo všetkých, a do istej miery sa to reguluje takým zmyslom, že tu, sú tu predpisy, ktoré nutia krajiny vysporiadať sa s tým. Istotne si spomínate, že v Spojenom kráľovstve je to veľké, veľké množstvo právnych sporov. Ja, vyústilo to potom do veľkých investícií na to, aby sa našlo riešenie, ale odpovede teda je to problém a aktívne sa snažíme pomôcť členským štátom, pokiaľ ide o riešenie týchto problémov orgány a operátory vlastne v rozličnej miere sa snažia riesť tieto opatrenia. Takže máme veľmi dobré príklady, kde vlastne operátory miestne úrady a aj ďalší sa spojili a urobili všetko preto, aby sme mali menej, e, menej toho betónu na záradkách pretože ak nie, museli by sme otvoriť tie brány protizáplavové a to je takisto problém, ktorý súvisí aj s možným dopadom na zdravie, ale takisto aj s problémami, ktoré súvisia s ďalšími otázkami. Takže komisia preskúmava tento problém, ide o otázku, ktorú vnímajú aj členské štáty a momentálne sa zamýšľame a zvažujeme to, že či nebudeme musieť urobiť niečo v kontexte revízie tohto nástroja. Pokiaľ ide druhú otázku, v plnej miere berieme na vedomie to, že je to veľmi dôležitá otázka. po druhé, konkrétnejšie, pokiaľ ide o ten fázový prístup a pokiaľ ide o e, schopnosť rozlične veľkých regiónov pristúpať k riešeniu týchto otázok do istej miery treba povedať, že sme tu teda najprv mali relatívne prísne, relatívne prís, prísne pravidlá na tie bohatšie regióny a potom tu boli ďalšie pravidlá, ktoré sa týkajú tých menších miest, to znamená pod 5000. Takže momentálne máme za to, že toto sú limity, kde sú tu určité odporúčania pre členské štáty na tej menšej úrovni, takisto je tu záväzok na to, aby sa hľadali ekvivalentné opatrenia, ale myslíme si, že otázky subsidiarity momentálne nám nedovolia, aby sme preskriptívnym spôsobom postupovali, čo treba robiť na tej najnižšej úrovni, ale treba to preskúmať zo strany úradov, pretože to má aj konkrétny dopad aj na zdravie. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Môžeme teda uzavrieť tento bod a máme ďalší bod. To sú pesticídy biologické alebo pesticídy, ktoré majú nízke riziko pre biologické výrobky. Máme tu pána Dorfmana, pána Poca a pani Dornáno. I think we can uh, start to discuss uh, our draft motion. Máme tu návrh a teraz dostane bezprostredne slovo na to, aby sa uh, diskusia spustila. Takže kto chce začať? Nech sa páči, začnite. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda pokiaľ ide o vzhľadom na, tie, na to hlasovanie, ktoré sme tu mali, čo málo kedy vidíme tu vo výbore, takže chcem sa poďakovať všetkým kolegom za podporu. Ja len chcem dúfať, že tu nejde o nejakú konfliktnú iniciatívu. Videli sme a podporili sme to zo strany všetkých politických skupín. Takýto to podporili aj malé stredné podniky mimovládne organizácie a ďalšie, takže v rámci tejto mozaiky sa snažíme vysporať tento problém, pokiaľ ide o mešie využívanie takýchto škodlivých látok, pokiaľ ide o príprav, pokiaľ ide o polnospodársky sektor, na to, aby sme chránili rastliny aj životné prostredie. Pokiaľ ide o všeobecný popis, ide o kategóriu pesticídov, ktoré pokrývajú tak biologické ako aj syntetické chemické pesticídy, avšak máme iba 7 takých aktívnych látok, ktoré sú povolené a 6 z nich sú biologické. Skutočnosťou zostáva, že vysokoriskové pesticídy sú používané iba na maximálne obdobie bez nejakých dodatočných údajov a viaceré menej rizikové pesticídy zase nie sú využívané, pretože tu je dlhý proces povolovania. Je to veľký problém pre konvenčné ako aj organické polnospodárstvo, pre verejné zdravie, pre pôdu a pre životné prostredie všeobecnosti. A tento postup o ústnej otázky vlastne má umožniť to, aby sa biologické pesticídy dostali na trh. Pokiaľ ide navrhovaný text, tento neprináša nejaké nové prvky, iba opakuje to, čo už bolo spomenuté v rámci nariadenia EC 1108 07, ale pokrýva to iba biologické nízkorizikové pesticídy, chemické pesticídy nie sú pokryté takýmto uznesením. Toto uznesenie žiada regulačné úpravy na to, aby sa zjednodušili a zrýchlili schvalovacie procesy, pokiaľ ide o biologické a nízkorizikové pesticídy a apeluje na komisiu na to, aby stanovila prioritu pre pokiaľ ide o autorizáciu takýchto biologických nízkorizikových pesticídov. Otázka, ústna otázka sa týka legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, pokiaľ ide o zvýšenie disponibility biologických nízkorizikových pesticídov v rámci budúcich opatrení. Keď príde čas na pozmeňujúce návrhy, tak sa v tomto ohľade snažím, respektíve teším na reakcie komisie a mám tu ešte dodatočné otázky priemysel by očakával, aby tu bola kontrola vhodnosti, ktorú očakávame v priebehu dvoch rokov, ale komisia skôr ide cestou refitu, pokiaľ ide o celé, celý predpis ohľadne pesticídov, ktoré som už spomínal, 1.1.07 z roku 2008. A ide o to, aspoň tak sa mi zdá, že v tomto prípade Ide o to nariadenie, ktoré už stanovuje priority, pokiaľ ide využívanie nízkorizikových pesticídov, ale zároveň neobsahuje mechanizmy, ktoré si stanovujú prioritu v tejto oblasti v praxi. Takže teším sa na reakciu komisie. Thank you. Thank you very much. Herbert. Ďakujem pekne. E, Pán Dorfman, áno, ďakujem. Myslím, že sa tomu už nedá ani veľa doplniť. Chcem sa spoluautorom srdečne poďakovať. Myslím, že sme si boli dosť zajedno a myslím, že to dokázalo aj dnešné ranné hlasovanie. Ako kolega Poč povedal, ide o pozmenenie smernice z roku 2009 1107 je to short track procedure pre biologické pesticídy s nízkym rizikom. Ide o 6 látok, ktoré tomu boli zatiaľ podrobené a sú tu ďalšie látky, ktoré boli e, skôr uznané a to uznanie im teraz vyprší. Čiže o tieto látky ide. A bolo by teda potrebné ten registračný a povolovací proces pre takéto látky urýchliť, pretože veda vďaka Bohu na európskej úrovni je veľmi aktívna v tejto oblasti a sú aj väčšie firmy, ktoré takéto produkty vyrábajú. Ako povedal už kolega Poč, boli by sme radi, keby to bol taký fitness check, to by sme uprednostnili. V posledných dňoch e, odneli od sektoru návrhy v tom zmysle, že možno ešte menej by bolo treba ani nefitness check, ale delegovaný akt na zlepšenie úpravy, čo by išlo teda ešte rýchlejšie, samozrejme. Ale pozmeňovacie návrhy iste budú cestou, ako sa na to pozrieť zbližša, či takýto postup vôbec je možný. Platí ale, že tí, ktorí takéto produkty vyvíjajú, že to často nie sú nejaké veľ, veľké chemické firmy alebo hnojivárske, alebo teda pre ochranu e, rastlín, ale že sú to malé vedecké inštitúcie, rôzne výskumné ústavy a tak ďalej. A niekedy nemajú peniaze na tie dlhé registračné procesy. Je to teda náročné časovo aj finančne a často to nezvládajú. A ja si myslím, že by sme takto pomohli aj polnospodárským podnikom v Európe tým, že by sme im sprístupnili takúto alternatívu, ktorá sa im teraz um, odmieta, tak povediac, e, takáto forma ochrany rastlín na prospech ako verejného zdravia, tak aj životného prostredia. Takže myslím, že z pozitívneho hlasovania dnes ráno by sme si mali e, vziať príklad a v tomto zmysle pracovať na tom uznesení a pripraviť taký text, e, ktorý pre komisiu bude dobrým predpokladom na spustenie alebo nájdenie rýchleho riešenia. A ako už povedal kolega Poč, teda aby to nebola súčasť až refitu, čo by trvalo roky a mm, tým by sme našim polnospodárom naozaj, naozaj nepomohli. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz pani Dornano. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako spolautorka tohto textu by som chcela jednu vec upresniť, konkrétne pokiaľ ide o rizika pre zdravie v súvislosti s využívaním uh, chemických pesticídov, tých konvenčných, musíme rozlišovať producentov, ktorí sú v priavom kontakte s takýmito produktami a potom zvyšok populácie, čo umožní zdôrazniť tú skutočnosť, že zdravie tých prvých je ohrozenejšia pesticídmi, chemickými v porovnaní s tou druhou skupinou. V kontexte, kde ešte stále plná diskusia, pokiaľ ide o zavedenie určitého percenta chemických pesticíd v biopolnohospodárstve, biologické pesticídy, výskum v tejto oblasti, teda v nechemickej oblasti, že toto by mohlo byť dobré riešenie. Čiže je naozaj na nás chrániť ehm, biologickú oblasť, ako aj sanitárne a zdravotné kvality e, týchto produktov. Dĺžka tých schvaľovacích a registračných procesov pred uvedením na trh je veľmi dlhá, teda pokiaľ ide o tieto biologické pesty s nízkym rizikom. Myslím si, že je potrebné uprazniť, že toto prekážka je o to mm, horšia, že tu je ešte ďalší problém a to, že je tu oligopolistická situácia u producentov v oblasti chémie. Čiže prístup e, konkurentov na tento trh je veľmi zložitý, takže e, tí nováčikovia, ktorí e, vyrábajú biologické pesticídy, sú znevýhodnení. Je tu naozaj veľká prekažka vzhľadom na nestočnú hospodárskú súťaž a vzhľadom na váhu tých obrov v tejto oblasti, napríklad Bayer, Monsanto a podobne. Ďalej, povolovanie biologických pesticídov s nízkym rizikom eh, často je problém eh, v tom, že keďže tieto produkty momentálne nie sú už také efektívne, ako chemické pesticídy e, syntetické. A je potrebné, aby sa toto zmenilo. E, pokiaľ ide o verejnú diskusiu o potrebe dať pospodárom a pestovateľom k dispozícii biologické pesty s nízkym rizikom, ja si myslím, že musíme naozaj prejsť od slov k činom. Je naozaj potrebné ich cestou udržateľného rozvoja, teda je potrebné vyhnúť sa využitiu chemických pesticídov. Pokiaľ ide o plán uplatňovania, tak aby fitofarmaceutické produkty s nízkym rizikom boli viac v dispozícii, možno by bolo dobré pripomenúť si štúdiu zástupcov EFSA a členských štátov, z ktorej vyplýva, že členské štáty podporujú tento e, proces. Takže je potom dodržiavať e, e, samozrejme právomoci členských štátov, do ktorých e, patrí aj povolovanie fitofarmaceutických produktov s týmito aktívnymi látkami. Čiže nemôžeme veci urychlovať v neprospech členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Neviem, či sa o slovo hlási ešte niekto ďalší. Nie. Tak slovo má pani Delaj. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem zdôrazniť to, že v tých vystúpeniach často fitosanitárne produkty eh, z dielne chemickej a z biologické sa často dosť rozlišovali aj v tých vystúpeniach, ktoré teraz odzneli. Čiže je to taká tá dogmatická diskusia, neveľmi pragmatická príroda eh, stojí eh, za mnohými z týchto eh, vecí, je mocnejšia ako, ako nejaké chemické firmy a tak ďalej. Čiže pokiaľ ide o tieto biologické produkty s nízkym rizikom, um, um, prosím, um, nevnímajme ich ako uh, nejaké uh, riešenie všetkého, nedávajme im uh, povolenia mm, na nekonečno. Je naozaj potrebné podporovať hlavne výskum a pokiaľ ide o povolovanie a uvádzanie na trh, týchto biologických produktov je potrebné postupovať rovnako ako v prípade klasických produktov. Čiže áno, výskum a inovácie, pokiaľ ide o pesticídy vo všeobecnosti, podporovať bez e, nanúcovania tých či iných e, produktov. Je dôležité aby polnospodári nadalej mohli chrániť e, svoju úrodu. Čiže členské štáty by mali byť v kontakte a vymieňať si informácie na túto tému. Now... Ďakujem pekne. A ešte pán Balco, nech sa páči. Köszönöm a szót, csak most jelentkeztem, mert egy... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa prihlásil o slovo až teraz, lebo ma napadla jedna otázka, hm, taká stručná. My tu hovoríme o ochrane životného prostredia pred skleníkovými plynmi a máme pocit, že toto vec je tak dôležitá, že dokonca sme ochotní dotovať technológie s nízkymi alebo žiadnymi emisiami uhlíka, teda solárna energia, veterná a tak ďalej. A z toho vyplýva logicky ďalšia otázka. Chceme chrániť ľudské zdravie, že? A z toho vyplýva, že chceme podporovať biologické pesticídy. Bráni nám niečo v dotovaní využívania takýchto biologických pesticídov? Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Neviem, či má niekto na komisiu k tejto téme ešte niekto nejaké ďalšie otázky. Zdá sa, že nie, takže teraz dávam priestor komisii na odpovede. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni. Komisia víta túto diskusiu, aj obsah uznesenia. My si plne uvedomujeme tie problémy, ktoré tu nastolili poslanci. Niektoré z nich sú už aj pokryté krokmi, ktoré boli prijaté alebo sa chystajú. aby sa celý proces urýchlil. Chcem pripomenúť princíp súčasnej legislatívy. Schváľovanie látok, ktoré sa využívajú ako pesticídy, či sú biologické alebo syntetické, povolenie je možné až po tom, čo prešli takéto látky posúdením rizik. Čiže nerozlišuje ten systém v posudzovaní rizik, o aké pesticídy ide, či biologické alebo syntetické. No z toho teda vyplýva, že ten proces e, mnohí vnímajú ako pridlhý, zložitý, drahý a týka sa to hlavne biologických produktov, lebo sú to väčšinou malé firmy, ktoré ich na trhu uvádzajú. Čiže pri tom vyhodnocovaní sa nerozlišujú biologické a syntetické pesticídy. Ale máme rôzne dátové požiadavky pre tieto dva druhy látok. Po úspešnom posúdení vplyvov sa látka klasifikuje ako látka s nízkym rizikom. Až následne. Nemáme len látky s nízkym rizikom, s ktorými ráta naša legislatíva. Je tam aj kategória základné látky a potom veľká skupina syntetických a ďalších látok. Táto klasifikácia, nízke riziko, látky s nízkym rizikom, tam sa zase nerozlišujú biologické a syntetické pesticídy. Čiže súčasný systém podľa legislatívy umožňuje syntetickým aj biologickým látkam ocitnúť sa v tej klasifikácii látok s nízkym rizikom. Trošku nás zmiatla tá terminológia, ktorú používa uznesenie, kde sa hovorí o biologických látkach s nízkym rizikom lebo takáto kategória v našej legislatíve neexistuje. A tiež smernica o udržateľnom používaní pesticídov, na ktorej sa zakladá tá ústna otázka. Aj v tomto texte sa využíva iba termín látky s nízkym rizikom na použitie v konkrétnych oblastiach kde by mali byť látky s nízkym rizikom prioritou. Návrhu uznesenia sa hovorí o viacerých krokoch okamžitých. Je to adresované komisii, členským štátom a organizácii na ochranu rastlín teda že by sa mali biologické pesticídy s nízkym rizikom e, uvádzať na trh rýchlejšie. Viaceré z nich, z týchto krokov, sa momentálne chystajú. Počas holandského predsedníctva prebiehala diskusia o niektorých z aspektov, ktoré tu boli načetnuté. A počas Dansk, pardon, um, holandského predsedníctva nás požiadali, aby sme implementovali plán na podporu udržateľných látok na ochranu úrody. Čiže toto je súčasný právny rámec, v rámci ktorého máme viacero možností. Momentálne napríklad revidujeme kritériá, ktoré sa využívajú na klasifikáciu látok ako látok s nízkym rizikom. Tie kritériá sú z roku 2009, sú v príslušnej legislatíve, čiže nemusia nevyhnutne zodpovedať potrebám súčasnosti konkrétne pokiaľ ide o biologické pesticídy a ich zaradenie do kategórie nízkeho rizika, čiže tie rizika revidujeme, návrh sa chystá a objasní viacero aspektov. A tiež tam bude hovorí o mikroorganizmoch, feromónoch, určitých vírusoch, že tieto defaultne majú byť považované za látky s nízkym rizikom. Či tento text je teraz v tzv. mechanizme spätnej väzby. Ako náhle prebehne pripomienkové konanie, pôjdeme do stáleho výboru, tam sa o tom bude hlasovať. Tento návrh sme vypravili v spolupráci s rôznymi aktérmi, nielen polnohospodári, ale aj mimovládky, farmári, ich združenia a tak ďalej. Čiže v tom výbore sa to dúfam schváli čo skoro. To je jedna z hlavných vecí, ktoré na tomto poli plánujeme. A potom to samozrejme bude predmetom kontroly zo strany parlamentu a rády. Ďalej, tiež v rámci súčasného právneho rámca na podporu dostupnosti týchto látok, čo plánujeme, Momentálne je látok dosť veľa, také, ktoré by sa dali potenciálne považovať za látky s nízkym rizikom. Pred desiatimi rokmi sa to posudzovalo, vtedy kritériá ale neexistovali. Teraz tá kategorizácia je tam rovnaká ako v prípade konvenčných syntetických pesticídov. Na trhu je už teda dosť veľa takýchto pesticídov a tieto produkty. Teraz e, sa im bude obnovovať povolenie, lebo tam je 10-ročné obdobie trvania povolenia. Čiže v rámci tejto obnovy budeme prioritarizovať také látky, kde komisia s odborníkmi dospeje k záveru, že ide o potenciálne látky s nízkym rizikom, teda že tieto budú prioritou a že budú prioritne profitovať z ustanovení v legislatíve pre látky s nízkym rizikom, aby sme teda premostili uh, Eh, medzeru medzi súčasnosťou a obnovou povolení pre tieto látky. Ešte zopakujem, to posudzovanie rizik eh, je dosť detailné, chvíľu trvá. Aby sme premostili tento čas, tak eh, chceme vytvoriť nejaký nezáväzný zoznam látok s potenciálne nízkym rizikom, čo by členským štátom pri najmenšom umožnilo dať prioritu na dobrovoľnej báze práve takýmto látkam v povolovacom procese. Ďalej, a to tiež prebieha. Boli to tie okamžité kroky, ale hovorili ste o účinnosti týchto látok ktorá často je nižšia ako účinnosť syntetických pesticídov. Organizácia pre ochranu rastlín, Európska organizácia, to nie sú len členské krajiny EÚ, ale krajiny, krajiny východnej Európy a Stredomoria. Tak táto organizácia teraz pracuje na vypracovaní nových usmernení, pokiaľ ide o účinnosť látok s nízkym rizikom a toto tiež očakávame do konca budúceho roka. Viacero otázok sa týkalo refitu. Rozhodla, že teda v rámci refitu predloží viacero návrhov Trošku to trvá. Roadmap pre refit je teraz vo vernom pripomienkovaní. Takže uvidíme, ako to dopadne. Potom to, že by bolo dobré zadefinovať biologické látky na ochranu rastlín v budúcej legislatíve. Čiže áno, v budúcej legislatíve, alebo momentálne v súčasnej legislatíve nemáme regulačné ustanovenia pre takúto kategóriu produktov na ochranu rastlín. Ja teda dúfam, že som vám dokázala, že sa tejto téme aktívne venujeme. Dúfame, že výsledky budú v prvom pol roku budúceho roka, ale ten základný princíp zostáva nezmenený a to, že látku musíme posúdiť, posúdiť jej rizika, čiže ide o látku biologickú alebo syntetickú. Čiže za každým musí prejsť takýmto posúdením vplyvov úspešne, aby sme ju mohli považovať za látku s nízkym rizikom pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu odpoveď a myslím si, že teraz môžeme odročiť naše stretnutie do 5.30. To bude posledný bod výmena názorov s pánom Danilom Kalechom Krespom, generálnym riaditeľom pre životné prostredie o cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Takže 17.30 mm, pokračujeme.

Mm-hmm.

Kolegovia a kolegyne, vážený pán generálny riaditeľ, čakali sme na vás, ale už je najvyšší čas začať. Máme výmenu názorov s generálnym riaditeľom Danielom Krespom ohľadne témy udržateľného rozvoja a cieľov v tejto oblasti. Komisia prijala 22. novembra orientačný balíček ohľadne implementácie cieľov. Máme tu tri oznámenia v tomto balíčku, ale pravdepodobne je lepšie vypočuť si priamo generálneho riaditeľa, že čo je tam vlastne obsiahnuté a ja by som pridal iba to, že dnes dopoludnia koordinátori sa rozhodli o tom, že začnú správu z vlastnej iniciatívy k tejto téme a že musíme pokračovať v diskusii o bodoch budúcnosti. Ale začneme teda tým, že dostane slovo komisia a vypočujeme si vašu prezentáciu a potom budeme na to reagovať. Dobré popoludne, pán predseda. Ďakujem pekne za vaše informácie, že sa tu prezentujú hlavné línie komisijného oznámenia, pokiaľ ide o udržateľné, pokiaľ ide o udržateľné informácie. Ako iste viete, prijatie udržateľných rozhodov na úrovni OSN v rámci ich programu v septembri roku 2000 15, To, bolo veľká, to bola veľká, veľký výdobytok, pretože vlastne poprvýkrát sme mali takúto zdieľanú globálnu víziu smerom k udržateľným cieľom pre všetkých. Takisto to bolo dôležité v tom ohľade, že to bolo odsúhlasené zo strany všetkých členských štátov Spojených národov. A druhý dôvod, prečo si myslíme, že to bolo také milníkové, je to, že to bolo vyrokované v partnerstve so všetkými zúčastnenými stranami. Tieto ciele poskytli presun od tých cieľov, kde sme sa predtým sústredili na báze rozvinuté krajiny a rozvojové krajiny. A teraz máme univerzálny program za zmenu, kde sú konkrétne, konkrétne ciele, ktoré nás majú poviesť do roku 2020. Máme tu 17 užiteľných cieľov, 161 pridružených cieľov, ktoré pokrývajú všetky politické oblasti od chudoby a jej vykorenenia až po potravinovú bezpečnosť, udržateľnosti až po udržateľný rast a niektoré kľúčové otázky životného prostredia, ako napríklad voda, urbárny rozvoj, námorné ekosystémy a eficientné využívanie zdrojov. Nešlo tu iba o ďalšie uznesenie, je tu o politický záväzok, ktorý si vyžaduje konkrétne kroky nie je to iba ďalšie medzinárodné medzinárodná deklarácia, ide tu o zdieľanú zodpovednosť na úrovni národov, na medzinárodnej úrovni, ale aj na úrovni národnej, medzinárodnej. Európska únia zohrala veľkú úlohu, pokiaľ ide o prípravu tejto dohody. Prečo? Pretože Európa sa zaviazala udržateľným rozvojom, máme tu naše politiky, máme tu naše priority a sme pyšní že a takýmto spôsobom sa uberáme smerom k týmto cieľom. Chcel by som zdôrazniť, že to, čo chceme, je pokračovať v tom vodcovstve, pokiaľ ide udržateľnosť a práve z tohto dôvodu komisia prijala to, čo ste správne povedali, pán predseda, ten balíček o udržateľnom rozvoji. Ide o tri oznámenia. Komuni- oznámenie o tých cieľoch, takisto Európsky koncenzus pre rozvoj, oznámenie ohľadne tohto koncenzu o rozvoji, to je blueprint pre našu rozvojovú politiku, takisto program pre obdobie po Kotonu, kde sa vlastne venujeme otázkam krajín Karibiku a Pacifiku. Takže teraz by som sa chcel venovať otázky oznámenia týkajúceho sa udržateľného rozvoja, pretože hoci celý ten balíček je komplexnou reakciou a komisia si myslela, že bolo správne mať interné a externé dimenzie spojené, myslím si, že je veľmi dôležité, aby som ja sa venoval otázke ďalších krokov udržateľnej európskej budúcnosti, to je to, ako sme my nazvali tento rámcový takýmto rámcový program na to, aby sme e, zoštihlili a priniesli tieto ciele do európskej politiky v rámci súčasných európskych priorít. A takisto by som chcela začať tým, že vlastne to východisko je to, že Európa sa nenachádza v zlej, v zlom, v zlej pozícii. Súčasné európske politiky sa týkajú všetkých e, cieľov a nachádzame sa v dobrej pozícii na to, aby sme v tejto oblasti zaznamenali určité, určitý pokrok. A chcem povedať, že Európsky parlament môže zohrať veľký veľký, veľkú vec, pretože Európska únia sa vďaka Európskemu parlamentu dostala do týchto tém. Hoci teda máme program aj úspech, predsa len pred nami veľa práce, aby sme spoločne zabezpečili implementáciu vo všetkých týchto oblastiach. Ak to neurobíme my, tak jednoducho, hoci sme viac rozvinutí ako ostatné regióny na svete, budeme musieť čeliť veľkým problémom, pokiaľ ide o plnenie týchto cieľov. Komisia v tomto oznámení stanovuje smerovanie, ktoré musíme nasledovať v najbližších rokoch. Toto bolo vlastne toto bolo vlastne spomenuté aj vo vyhlásení pána Timmermansa. Apeloval na 20 komisárov, aby poskytli politické usmernenia. A chcel by som vás informovať, že podpredseda Timmermans má v úmysle pokračovať s týmto týmom na to, aby sme mali politické zosúladenie naprieč celým politickým spektrom. Jeden z tých prvkov je vlastne politika na dôkazoch založená aby sme vedeli, kde sa nachádzame, musíme byť schopní urobiť patričné prispôsobenia, aby sme boli, sa zodpovedali Európskemu parlamentu občanom a preto komisia bude monitorovať a predkladať správy, ako aj revidovať pokrok v oblasti SDG. A takisto budeme v rámci našich spolupráci s medzinárodnými partnermi poskytovať aj správy o pokroku pre OSN. Z pohľadu perspektívy Environmentálne treba povedať, že Európska komisia má širokú dimenziu. Od samého začiatku hovoríme, že európska vízia, pokiaľ ide udržateľný rozvoj, je dôvodom alebo základom tej dôstojnosti v rámci tej, tých obmedzení, ktoré ponúkajú planéta na to, aby sme jednoducho zabezpečili mierovú sociálnu inklúziu a environmentálnu zodpovednosť. Implementácia európskych investičných aký, environmentálnych akí zostáva kľúčové aj pre budúcnosť. Chcel by som povedať, že celý proces je veľmi komplexný, to znamená, je tu toľko tých udržateľných cieľov environmentálnych, ktoré pokrývajú toľké politické oblasti. My sme sa v našom vyjadrení snažili zmapovať všetky tie politiky a nájsť to naše miesto vo vzťahu k SDGs. Pokiaľ ide o zmapovanie týchto politík, tam sa preukázalo, že nie je tu len veľké pokrytie, pokiaľ ide o nariadenie na iniciatívy, kde zacielujeme pozornosť na e, prírodné zdroje, ale takisto to preukazuje, že je to uznanie významu prírodných zdrojov, udržateľného využívania na to, aby sme dosiahli tie politické výsledky. Tu spomeniem ako určitý príklad význam SPP. SPP musí byť zacielená na udržateľný manažment zdrojov a klimatických krokov a musíme takto postupovať na to, aby sme SDGs dosiahli. Podobne spoločná politika pre rybolov takisto musí prispievať k udržateľnému potravinovému systému. Politiky otázky zdravia musia pokryť stále viac otázky týkajúce sa problémov súvisiacich s environmentálnym zdravím a obehové hospodárstvo zasa má za cieľ odpojiť hospodársky eh, rast od zhoršovania environmentálnych podmienok. Ak je tu spoločná hrozba, tak je tu eh, udržať tú udržateľnosť vo všetkých tých oblastiach. To sa môže nepodariť. To je vlastne aj vyhlásenie, ktoré spomenul pán Timmermans. Udržateľnosť musí byť kľúčovým princípom všetkom našom úsilí a chceme skutočne vytvoriť budúcnosť pre naše deti a planétu, na prospech všetkým. Implementovanie a programu OSN je zdieľaným záväzkom, ktorý si vyžaduje participáciu všetkých. Toto oznámenie berie na vedomie aj to, že nie iba komisia musí toto všetko realizovať, samozrejme v súčinnosti s ostatnými inštitúciami ako aj parlament. Máme silnú zodpovednosť pre členské štáty v oblastiach v rámci našich kompetencií a takisto berieme do úvahy tie príspevky, zo strany súkromného sektoru, sektoru naplnenie tých environmentálnych cieľov a význam e, správnych e, krokov zo strany podnikateľskej sféry vzhľadom na tie environmentálne výzvy. Ďalší prvok toho oznámenia, kde treba zintenzívniť prácu, je otázka udržateľných financií. Vy viete, že UNEP sa venovali tejto dôležitej správe, pokiaľ ide o ozelenenie toho finančného systému. To bude kľúčové pre budúce roky budeme mať na to, aby sme tie DSDG splnili. Ako teda chceme postupovať konkrétne? Uvedomíte si, že sme sa držali tých vašich odporúčaní. Sú tu určité hlavné línie. Musíme usmerniť komisiu a zasadiť tu je snahu v kontexte EU 2020, to je niečo, o čom sa hovorilo. A teraz už máme európsky semester, máme tu EU 2020 agendu, máme 7. environmentálny program, máme ciele až do obdobia roku 2030, ako chceme zabezpečiť koherentnosť medzi všetkými týmito plánmi. Musíme sa snažiť integrovať SDG a pozrieť sa na to, ako zapasujú do agendy Európa 2020. Musíme spustiť prácu na to, aby sme tú dlhodobú víziu predlžili aj po období roku 2020. To znamená, obe tieto smerovania musia byť zosúladené a práca musí postupovať paralelne. A tu vstupuje do hry aj význam viacročného finančného rámca po období roku 2020, pretože musí sa to konať a preorientovať tak, aby to aby tie rozpočtové prostriedky Európskej únie išli tým smerom, aby sa nám podarilo dosiahnuť európske dlhodobé ciele. Implementácia agendy 2030 je zdieľanou odpovednosťou. Chcem zdôrazniť, že je veľmi dôležité pre komisiu, aby získala odporúčania, vaše návrhy ohľadne zlepšenia implementácie a potrebujeme Európsky parlament na to, aby tá implementácia vôbec bola možná. Takisto musíme zväčšiť osvetu v oblasti udržateľnosti v k členským štátom, musíme prelomiť tie síly a robíme to už v rámci komisie, kde je zaangažovaných 20 komisárov, ale my vieme, že s ďalšími výbormi v Európskom parlamente to bude niečo, čo bude pre vás zaujímavé. Myslíme si, že, ako som už vlastne bol povedal, že ide o spoločný program pre občanov, občanskú spoločnosť, organizácie, biznis a chceme každému dať možnosť vyjadriť sa a plniť úlohu. Preto to oznámenie vlastne navrhuje zriadenie platformy viacerých zúčastnených strán. Zorganizujeme konferenciu 20. decembra na vysokej úrovni a po nej sa spustí táto platforma. Takže myslím si, že čo vlastne chcem povedať, pretože chcem aj reagovať na vaše otázky. Dostali ste to oznámenie, že toto oznámenie je iba určitým východiskom. Neočakávate v tomto oznámení mať obsiahnuté všetky vaše reakcie na vaše otázky, čo však má veľký význam je, aby to postupovalo správnym smerom. Máme tu 6 veľmi dôležitých prvkov v tomto oznámení. Pokiaľ ide o postup, komisia zoštihli SDG a zapracuje ich do svojej politiky a cieľov. To je niečo, čomu sa musíme venovať všetci. Všetky tieto SDG musia byť zapracované eh, na princípoch troch pilieroch, sociálny, environmentálny a hospodársky. A od roku 2017 budeme poskytovať pravidelné správy ohľadne toho, ako implementujeme SDG, pretože je dôležitý aj monitoring že či robíme pokrok alebo nerobíme pokrok. A po tretie budeme pokračovať v našej práci a spolupráci s externými partnermi, pretože SDG nie je iba európskym problémom. Je, musíme preukázať vodcovskú funkciu aj v rámci rozvojovej spolupráci, spolupráci so zvyškom sveta. A po štvrté, chceli by sme implementovať agendu 2030 v súčinnosti s Európskou radou a parlamentom. Uvediem príklad. Jeden z najdôležitejších cieľov je udržateľná výroba a spotreba, to je obehové hospodárstvo a balíček. Je tu veľa práce pred nami a spolu, potenciál pre spoluprácu s parlamentom. Po piaté budeme mať tú platformu viacej zúčastnených strán. Tu si budeme vymieňať overené postupy v oblasti implementácie SDG vo všetkých sektoroch a v neposlednom rade budeme paralelne spolupracovať pri prehlbovaní tej dlhodobej vízie po období 2020-2020. Uvedomujeme si, že je to prvý krok, je pred nami veľa práce, ale máme za to, že e, týmto balíčkom vlastne komisia chce z európskeho hospodárstva e, urobiť kľúčové hospodárstvo celosvetového hľadiska a čo chcem veľmi momentálne je vypočuť si vaše reakcie na tento návrh. My vieme, že parlament zdieľa tieto vysoké ambície v oblasti SDG 2030 e, cieľov. Udržateľnosť je značkou Európskej únie, ale my by sme skutočne oceňovali, ak by sme mohli zapracovať vaše vstupné informácie, či sa, dá tý, či sa toto všetko dá zlepšiť, či sú tu nejaké slabiny, ktoré by ste vedeli pomenovať, či očakávate väčšiu, nižšiu mieru ambícií o ktoré oblasti ide, ako sa dajú integrovať a zaangažovať biznis komunita. Myslím, že to sú všetko otázky, kde komisia s týmto oznámením spúšťa tento proces diskusie. Budeme o tom hovoriť aj na úrovni členských štátov a ja som presvedčený, že budeme schopní, o tom som presvedčený, spustiť inkluzívny proces, tak aby sme na konci dňa mohli zaznamenať úspech. A to je tá najväčšia výzva, ktorú tu máme, aby sa nám podarilo priniesť pozitívne plnenie SDG agendy. To je kľúčové pre všetkých občanov, pre budúcnosť našej planéty. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz dostanú slovo prihlásení rečníci. Ako prvý dostane slovo pani Ajuzo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pánovi generálnemu riaditeľovi, že medzi nás prišiel a vysvetlil nám toto znamenie. Gratulujeme komisii, že je natoľko dostiva s týmito cieľmi, ktoré sú skutočne dôležité. A myslím si, že Európa tieto ciele dosiahnuť môže. Tie základy sú e, vytvorené e, návrhmi obehového hospodárstva, znižovania emisí v e, príslušných dôležitých odvetviach a ja podporujem oznámenie komisie. Som si tiež istá, že e, v e, výbore pre životné prostredie Európskeho parlamentu máte toho najlepšieho e, spojenca. Vítam tiež avizovanú platformu. Je dôležité, aby sme s touto platformou spoločne sprevádzali tieto ciele a ich realizáciu. E, ako e, môžu e, v tomto smere nájsť si svoje miesto podniky prispieť svojim dielom len vtedy, keď budú vidieť aj svoj vlastný prospech, keď budú aplikovať opatrenia na zlepšenie ochrany životného prostredia. Ide tu najmä o zlepšenú technológiu a to je niečo dobré. A e, čo mne leží na srdci a bola by som povďačná, keby ste mi k tomu povedali niekoľko slov, pán generálny riaditeľ. Ako to vyzerá so zvyškom sveta. V Európe sme sa skutočne snažili naozaj vo všetkých e, hospodárskych oblastiach, ale vo zvyšku sveta e, tam často počujeme pekné vyhlásenia, dobré zámery, ale zďaleka sa nedostali tak ďaleko, ako sa podarilo dostať nám v Európskej únii, najmä pokiaľ ide o, o ekonomiku. Tam sa um, zdá, že to sa dostalo trochu do uh, úzadia, pretože ostatné časti sveta nesplňajú takéto uh, náročné uh, kritéria s tými novými hrozbami amerického nového prezidenta, že stiahne podpisy určitých dohovorov a že teda sa bude snažiť o politiku, ktorá vo všetkých oblastiach bude skôr reštriktívna, no už tam nevidím žiadnu podporu v dohľadnej dobe. A preto moja otázka, ako, teda naša ekonomika je e, pod tlakom a ako e, to môžeme e, my nejako zosúľadiť a dosiahnuť s tým novým americkým prezidentom. Kolega Brandner, ďakujem pekne otázka v súvislosti s e, klimatickými e, zmenami. Čo si myslíte, do akej e, miery tieto návrhy budú zabezpečia ochranu životného prostredia? sa mm, teda e, klíma mení e, dnes, ako to bude e, o 10-15 rokov veľká rozvojová organizácia Christian Aid tá sa zaoberala touto rozvojovou pomocou. S partnerskými organizáciami e, sme e, spolupracovali v rozvojovom e, svete. Objasňovali, že teda klíma sa mení a mení sa tým spôsobom, že to bude v neprospech najmä chudobných obyvateľov a venovali sa najmä tým najdôležitejším problémom, napríklad, aby už neexistovala chudoba ale klimatické zmeny e, tú e, chudobu robia trvalou. E, čiže povedomie vzbudiť, čo tie klimatické zmeny spôsobia v rozvojovom chudobnom svete ľudia v ostatných, ktorí boli teda v ostatných 20 rokoch z tej chudoby teda ktorých, ktorí, boli, ktorí sa dostali z tej chudoby, sú teraz e, opäť uvrhnutí e, do nej. Takže e, tá prvá otázka je, do akej miery to, čo sa navrhuje, ten ďalší postup obstojí, pokiaľ ide o ochranu klímy. A potom veľká úloha pre lesné hospodárstvo, ktoré môže riešiť klimatické zmeny a stále viac je tu povedomie, ako ako užitočné môže byť lesné hospodárstvo pri riešení problémov s klimatickými e, zmenami. E, čiže e, treba nové lesy vysadzovať tak na severe ako aj na juhu. A tiež je tu povedomie o dôležitosti mokradí, ktoré teda v najmä v eh, niektorých eh, eh, oblastiach na juhu. Rašelina má veľký význam, pokiaľ ide o CO2. Čiže toto spada do oblasti agrolesného hospodárstva tie praktiky, ktoré sa e, na e, juhu e, severe realizovali pred 100 rokmi. Možno by sme sa k tejto praxi mali vrátiť, pretože by mohli byť účinné. Jedno z najväčších výhod agro po mm, lesného hospodárstva je nižšie využívanie agro, teda hnojív. Takže menšie množstva hnojív. O čo menšie teda no- množstva hnojív by sa používali, o to lepšie pre životné prostredie. Takže mohli by sme sa vrátiť k tým praktikám, ktoré boli pred 50-100 rokmi aplikované, to je dobré pre boj proti klimatickým zmenám teda e, je to dobré, e, tak by sme to mali zvážiť. Takže mali by sme zvážiť, e, do akej miery to, čo sa navrhuje, je dobré v boji proti klimatickým zmenám, či sa tam uznáva aj úloha agrolesného hospodárstva. Ďakujem pekne, pán G. Brandy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Krespovi že medzi nás prišiel, nechcem eh, ho urážať, ale eh, radšej by som tu bol eh, videl pána komisára Timmermansa, pretože on vedie tento projekt. Keď bol v našom výbore Envy v marci pred rokom, považoval cieľ trvalo udržateľného rozvoja za veľmi dôležitý na no splnenie jeho všeobecnej zodpovednosti ako komisára pre trvalo udržateľný rozvoj. A toto je to, čo z toho e, vzniklo. Musím povedať, že som veľmi sklamaný z e, e, dokumentov, ktoré boli predstavené minulý týždeň Hm, poprvé, ak porovnáte predchádzajúce ciele milénia s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, e, tam e, e, si myslím, že jeden prvok je veľmi dôležitý a síce, že OSN uznáva skutočnosť, že trvalo udržateľný rozvoj je predpokladom pre boj proti chudobe a pre ukončenie chudoby, ako povedal Paul Brennan o klimatických zmenách. Bez boja proti klimatickým zmenám je len iluzórne, že skončíme s s chudobou, ale to isté sa týka aj biodiverzity, ekosystémov e, pre e, zločiny na e, divožijúcej zvery. Všetky veci, vlastne, za ktoré bojujeme tu v našom výbore nad rámec toho, že bojujeme proti chudobe. Takže uznanie toho trvalo udržateľného rozvoja je dôležité, aby e, sme e, mohli poskytnúť lepší e, život pre všetkých, všetkých 7 miliard a niečo ľudí na našej planete. Takže pán komisár nás slúbil, že pretaví tie ciele trvalo udržateľného rozvoja, že teda to bude veľmi dôležité pre Európu, aby teda e, svoje politiky im e, e, s nimi zaharmonizovala. Ale aby som bol úprimný, to, čo máme teraz, to je vlastne len akýsi súhrn toho a výpočet toho, čo sa už robí. Tie jediné zmeny, ktoré sa tam vlastne v súlade už s tými cieľmi trvalo udržateľného regionálneho rozvoja a zavedli, ale nevidím tam nič len teda e, ten tým 20 e, komisárov sa e, tam ustanovuje a kladem si otázku, ktorí tam nebudú. Osem je ich, ktorí nemajú dočinenia s SDG a moja otázka je, ktorí nie sú teda tohto súčasťou, že ale žarty bokom tu vlastne vytvárame ešte väčší byrokratický cirkus a nepríjmame tie nevyhnutné e, politické riešenia e, e, cieľ udržateľného rozvoja 14-15 biodiverzita, život vo vode a život na suši. Ako môžeme zabezpečiť, že budú splnené, keď komisia dokonca ani nedokáže rozhodnúť o tom, či by sme mali zotrvať pri aktuálnej biodiverzitnej legislatíve Natura 2000 a Habitat. Stále e, sú tam, e, sa tam názory rôzne. My sme zaslali e, Junckerovi list a obdržali sme od pána predsedu veľmi mm, teda z list, ktorý nás sklamal. Takže mm, tam sa sľubuje, že sa veci zmenia, ale vidíme, že komisia v každodennej práci nerobí e, nič, čo by prispelo k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja. Ten 7. E, e, program pre životné prostredie bol oveľa presvedčivejší než tieto ciele trvalo udržateľného rozvoja. Tiež sme mali dočinia s veľmi kritickou správou minulý týždeň od dvora auditorov, kde určité odbory vôbec sa vôbec neprispievajú teda neplnia tie ciele tých 20 20 výdavkov k boju proti klimatickým zmenám. Pán komisár Hogan v výbore pre rozpočet bol denne, zapýtal som sa ho na poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj a povedal, že musíte počkať na následujúcu reformu SPP, nuž ale to začne e, svoje výsledky prinášať o 7 dní, takže e, nevidím, že by sa tu e, urgentne už pracovalo. Veľmi som z toho sklamaný. Veľmi konkrétny na návrh. E, mávali sme e, kedysi e, v procese našich semestrov ciele trvalo udržateľného rozvoja. Toto ale súčasná komisia vypustila a mohli by, teda nevrátime ich, pretože tie sú úplne v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Takže by bolo veľmi dobre, keby sme ich mali späť. Ďalšie podrobnosti do správy parlamentného, parlamentnej, ktorú vypracujeme z vlastnej iniciatívy a myslím si, že skutočne by ste mali posilniť vaše eh, snaženie, pokiaľ ide o dosiahnutie týchto cieľov trvalo udržateľného rozvoja aj smerom k OSN. Ďakujem pekne. Eh, pán, mm, myslím si, že ste si eh, vypočuli, pán Krespo, rôzne návrhy a vidíte, tu tieto rôzne e, stanoviská v rámci parlamentu medzi jednotlivými politickými skupinami. A teraz vám dám e, slovo a možnosť odpovedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj všetkým e, poslancom. Komisia víta, že máme takéto, takúto otvorenú výmenu názorov. Chcem zodpovedať pani Juzo. Pani Ajuzo, povedali ste, že podporujete oznámenie, že je žiadostivé, ambiciozne a že si myslíte, že tento výbor môže byť akýmsi pojitkom medzi nami a áno, aj my dúfame, že toto môže byť jeden z výborov v rámci Európskeho parlamentu, ktorý môže ponúknuť impulzy pre túto agendu, aby sme dosiahli ciele trvalo udržateľného e, e, rozvoja. E, otázka, ako možno zapojiť do celého procesu e, ekonomiku a e, ako môžu vidieť tieto environmentálne kritéria, ktoré musia splňať ako výhodu a nejako nevýhodu. Vždy to bolo v minulosti považované za akosi nevýhodu podniky, ktoré e, musia investovať, respektíve investovali do takýchto zmien v prospech e, zlepšenia životného prostredia do, tejto trvalo udržateľnej, e, do tohto trvalo udržateľného rozvoja sú podnikmi, ktoré sa mimoriadne dobre vyvíjajú, ktoré sú na tom ekonomicky dobre. Takže si komisia z tohto dôvodu myslí, že je veľmi dôležité, aby súkromný sektor aj sociálne podniky boli zahrnuté a máme za týmto účelom našu platformu. Tá môže byť nástrojom na udržiavanie dialógu, aby sme e, dosiahli aj e, väčšie zapojenie súkromného sektora, aby sa aj súkromný sektor e, cítil zodpovedný a aby existovala dobrá výmena osvedčenej praxe medzi jednotlivými sektormi, tak ako existuje niečo podobné aj medzi členskými štátmi v tomto smere. To je veľmi dôležitá otázka otázka stratégie Európskej únie voči zvyšku sveta. Myslím si, že v e, tomto balíčku troch oznámení e, je e, niečo, na čo by som sa sústredil rád ako na prvú vec, stratégiu EÚ, ale sú aj ďalšie dva oznámenia, ktoré tiež sa týkajú tohto aspektu. Najprv k návrhu Európskeho konsenzu pre rozvojovú politiku. Tu sa navrhuje zmena a síce zas zásadná zmena eh, Agenda 2030 a tu najmä eh, vývoj eh, v súvislosti s politikou podnikovou Európska únia a členské štáty majú pracovať na tom, aby tieto transverzálne aspekty rozvojovej politiky e, boli zohľadnené ako napríklad pri energetickej politike, politike boja proti klimatickým e, zmenám e, v oblasti otázok súvisiacich s migráciou, otázok súvisiacich s migráciou, otázok súvisiacich s rovnocenným zaobchádzaním, otázok súvisiacich s mládežou. Tým môžeme Um, dať európskej politike um, väčšiu dôveryhodnosť. Uh, to je vlastne um, spoločné programovanie, spoločné uh, vypracovávanie plánov jednotlivých členských štátov. A tam sa nám podarilo dopracovať sa ku konsenzu. Uh, dôležitý nástroj je Európsky investičný plán pre zahranično-politické otázky, rovnako tak ako možnosť financovania trvalo udržateľného rozvoja pre tie krajiny, ktoré to najviac potrebujú. V tomto e, oznámení e, sa tiež konštatuje, že s krajinami AKT e, by mala byť obnovená lepšia spolupráca. Spomína sa tam aj otázka multilaterality, ktorá je dôležitá pre Európu. Domnievame sa, že je dôležité, aby globálne ciele sa riešili multilaterálne. Ide tu teraz o to, aby sa do docielila nová dohoda s krajinami AKT, nová rámcová eh, dohoda, ktorá by sa tak týkala tak Tichomoria, Karibského priestoru a ďalších regiónov, aby sme tu mohli spoločne partnersky spolupracovať. Pokiaľ ide o stanovisko a postavenie USA a, a prezidentské voľby, tam už k tomu môžem povedať len to, že aj USA sa upísali týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja mm, a teraz, mm, áno, doteraz boli aktívnymi partnermi v tomto vývoji, ale samozrejme ide aj o realizáciu týchto cieľov a uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať. Dúfame, že to bude pozitívne. Potom k otázkam pána Brenena. Chcel by som eh, povedať, že ste správne spomenuli dôležitosť klimatických zmien. Čiže či tento prístup vyhovuje aj aspektom boja proti klimatickým zmenám. Ja si myslím, že jeden z týchto cieľov SDG 30 je prijať kroky na boj proti klimatickým zmenám a jeho dopadom a ich dopadom. A s hviezdičkou, s uznaním toho, že rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách je primárnym medzivládnym medzinárodným fórom na koordináciu politik v boji proti klimatickým zmenám. Čiže na jednej strane musíme naďalej implementovať dohodu o klimatických zmenách, teda historická parížská dohoda a marakešská dohoda. Čiže tieto dohody je potrebné implementovať, ale zároveň musíme klimatické zmeny zaintegrovať do všetkých ostatných politik. A to znamená, Samozrejme, že klimatické zmeny bude potrebné integrovať na európskej úrovni. A tu máme ambiciozne cieľe 2030, zníženie emisí skleníkových plynov, zlepšenie energetickej účinnosti, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie, ale musíme venovať minimálne 20 rozpočtu EÚ na kroky proti klimatickým zmenám. Toto všetko bude potrebné v najbližších rokoch implementovať. A ešte je tu ďalší prvok a na ten ste asi poukazovali, a to, čo budeme robiť vo vzťahu k rozvojovým krajinám. Lebo tam je situácia dramatická vzhľadom na klimatické zmeny. Parížská dohoda obsahuje záväzok financovať 100 miliard dolárov na mobilizáciu financovania na podporu úsilia rozvojových krajín a sú tam dôležité ďalšie prvky prispievajúce k boji proti klimatickým zmenám, napríklad lesníctvo. To je cieľ 15, kde sa hovorí o dezertifikácii, o pozemských ekosystémoch a zastavením degradácii, o zastavení degradácie a straty biodiverzity, čiže udržateľné riadenie lesov, udržateľné lesné hospodárstvo. Čiže toto musíme tiež integrovať do našej politiky, čiže v stratégii pre biodiverzitu, ktorú uplatňujeme a má ambiciózny cieľ zastaviť degradáciu do roku 2020 biodiverzity a tam lesy musia zohrať dôležitú úlohu. Znamená to aj agrolesníctvo, pretože udržateľné hospodárenie, lesné hospodárenie bude kľúčové. Čiže budeme musieť byť veľmi aktívni, budeme musieť vykazovať dodržiavanie SDG 15 samostatne. Čiže áno, lesy sú dôležité v boji proti klimatickým zmenám. Takže vás ubezpečujem a zdôrazňujem, že tie tri veci, ktoré ste vyspomínali, sú plne v stratégii, v stratégii pokryté. Pán Gebrandy, ten už nebol až taký spokojný s tým oznámením. Ja sa oslovňujem, že pán Timmermans tu nie je. Musíte sa zmieriť so mnou. Mrzí ho, že tu nemôže byť. Ale napriek svojej neprítomnosti dnešnej považuje SDG za veľmi dôležité a je takým vodcom v komisii v tejto oblasti. Udržateľnosť je dôležitá pre skoncovanie s chudobou. A toto je taký odkaz, ktorý musíme odovzdať. Biodiverzita, ekosystémy, voda, divá príroda, toto všetko sú veci, ktoré musia byť pre nás takou orientáciou tento víkend na Cancúne to, v Cancúne to začne konvent o biodiverzite, lebo každý hovorí o klimatických zmenách, ale toho dôležitou súčasťou je biodiverzita a blíži sa kop v Cancúne, kde budeme musieť prísť so silnými krokmi zapracovania biodiverzity do všetkých našich politík. Ďakujem vám, lebo vy ste s nami boli v CITESe. Čiže vidíte aktivitu Európy aj na tomto poli, že aj tam robíme konkrétne kroky. To vás ubezpečujem. A v tomto, uznes, pardon, v tomto oznámení vy hovoríte, že to je také zhrnutie toho, čo robíme, ale že tam nie je nič nové. A áno, svojím spôsobom máte pravdu. Toto oznámenie je také východisko, také zmapovanie toho, kde sa nachádzame, aké politiky máme a aké je prepojenie medzi tými 17 cieľmi a rôznymi iniciatívami komisie. Ale politická implementácia udržateľných, cieľov udržateľného rozvoja, teda identifikácia cieľov, kde sa nachádzame a potom pre každé jednotlivé kroky spustenie, a, cieľe spustenie konkrétnych krokov. Čiže Napríklad 14 a 15, tieto SDG, o tých ste hovorili napríklad Natura 2000 ste spomínali. Budúci týždeň kolegium bude presne hovoriť o smernici Natura 2000 sladom na list predsedu Šulca, predsedovi Junkerovi, to bude taká orientačná diskusia a budú tam osobitné alebo špecifické oznámenia. Stratégia pre biodiverzitu, tu musíme implementovať energetická únia, k tomu chystáme oznámenie. A to súvisí s niektorými SDG, napríklad klimatické zmeny alebo sedmička, prístup k energii pre všetkých. Čiže toto je dokument, ktorý neobsahuje politické rozhodnutia pre jednotlivé ciele. Nie. Je to taká inventúra toho, kde sme, hovoríme, čo je potrebné urobiť, ale komisia potom vo svojej každodennej práci bude robiť konkrétne kroky. Energetická únia, environmentálna politika, balík pre obehové hospodárstvo, stratégia pre biodiverzitu a tak ďalej. Siedme, EAP, to ste spomínali. Ako splní svoju úlohu? A čo bude potom? Áno, je potrebná ďalšia diskusia s parlamentom, aby sme vedeli, ktorým smerom sa ubrať. A samozrejme aj ten proces, semester, proces semestra, či udržateľnosť bude v procese semestra, či to bude zohľadnené. My si myslíme, že po prijatí cieľov SDG 2030 potrebujeme udržateľnosť zapracovať do všetkých politik aj do európskeho semestra. Tam tiež ten prvok je potrebný, aby sme ukázali, že sa hýbeme. Aby som to zhrnul, to, čo povedal pán Gebrandy, uvidíme, či sa dajú prvky oznámenia vylepšiť, tie, ktoré sa vám zdajú slabé. A pokiaľ ide o podstatu veci, je dôležité mať vysoké ambície. Toto je najdôležitejšia výzva na úrovni EÚ, aj na medzinárodnej úrovni na najbližšie roky. A my dúfame, že spolu s parlamentom, s Borom Envy to zvládneme. A je tu aj možnosť prvky oznámenia vylepšiť, keď máte pocit, že sme mali zajsť ďalej alebo aj procedurálne otázky. Efektívny proces musí zabezpečiť koherentnosť celej našej činnosti. Takže sa tešíme na diskusiu s vami, odporúčania, spravodlostné iniciatívy, to všetko s napätím očakávame a boli by sme radi, keby aj váš výbor spolupracoval s inými výbormi, lebo aj tie budú aktívne v téme SDG, Pokiaľ ide o tých 8 komisárov, ktorí nie sú v tom projektovom týme, ja si to overím, poviem vám. A možno ich pán Timmermans vyzve, aby sa tiež súčasnili, aby tam bola celá 28. Ďakujem. Ďakujeme za vašu odpoveď. Myslím, že na dnes to môžeme uzavrieť, bolo to naozaj dlhé. lebo o 9. zasadli koordinátori. A ako to bude ďalej? Kedy sa stretneme? 8. decembra. Ďakujem pekne, vidíme sa.